Milí kolegovia, ak dovolíte, tak začneme. Už teraz máme meškanie. Skončili sme dopoludne s meškaním, začíname s meškaním, takže poprosím vás, aby ste sa usadili. Pán predseda Albertini a ja teda máme tú čest, že dnes tu je s nami pán veľvyslanec Uzačka, ktorý je špeciálny zástupca Európskej únie a vedúci európskej delegácie v Afganistane od marca 2010. Je to prvá osobnosť po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá má takú dvojitú funkciu. A z tohto pohľadu teda toto súvisí s diskusiami, ktoré sme mali dnes do poludnia, teda situácia po Lisabone. No a Afganistan samozrejme predstavuje e, také zvláštne dejisko, pretože na jednej strane tu máme členské krajiny alebo väčšina z členských krajín Európskej únie, ktoré sú tam vojensky veľmi prítomné, ale mimo e, misie C, to je koalícia NATO, kde sú teda členovia NATO prítomní vojensky a popri tom je tu taká e, malá misia EPOL, ktorá sa sústreďuje na e, vzdelávaní afgánskej policie, ale kroky Európskej únie idú nad rámec tejto misie. Je to jeden z najväčších prispievateľov, pokiaľ ide o rozvoj, humanitárnu pomoc. E, Európska únia má stratégiu pre Afganistan a Pakistan, ktorá je veľmi ambiciozná. K tej implementácii e, sa vráti pán veľvyslanec, ktorému teraz dávam hneď slovo. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, členovia národných parlamentov, pán predseda Albertini. Je to pre mňa veľkým potešením, že tu môžem byť e, v Európskom parlamente ako vedúci delegácie a e, zástupca Európskej únie v Afganistane a budem hovoriť o výzvach, ktorým Európska únia čeli spoločnej bezpečnostnej e, a obranej politike po Lisabone. Od toho prvého razu, čo som predstúpil pred AFED v marci, sa veľa stalo na politickej scéne v Afganistane, kde sa udiali, teda Kábulská konferencia aj nedávna konferencia a tie majú vydlaždiť cestu pre pevnejšie afgánske vlastníctvo aj v Európskej únie. Vstúpili do platnosti ustanovenia e, Lisabonskej zmluvy, čo značne posilnilo zahraničnú a obranú politiku. Moja úloha v, Kambu, v Kábule a úloha e, delegácie sa spája. Je to teda spoločná európska delegácia a výsledok toho je, že Delegácia je zodpovedná za rotujúce národné predsedníctva v Afganistane a ja teraz zastupujem, koordinujem a rokujem v mene Európskej únie s našimi afganskými partnermi. Vedúci delegácií členských krajín v Kambole sa týždenne, raz za týždeň prechádza, e, stretávajú, aby hodnotili situáciu priamo v teréne, vytvárali politické mm, posolstva a projekty, aby Európska únia, aby naša prítomnosť bola vplyvnejšia. Ja teda musím toto posolstvo odovzdať ďalej cez celé politické spektrum afgánským predstaviteľom aj predstaviteľom národných jednotiek. Týmto pomáhame implementácii Európskeho akčného plánu a vytvárame synergiu e, v zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky a plníme záväzky v Afganistáne. Bezpečnosť európskych občanov a medzinárodného spoločenstva v širšom slova zmysle je spojená s bezpečnosťou a stabilitou Afganistanu. Je jasné, že jedine sústredenou snahou celého medzinárodného spoločenstva a medzinárodných organizácií, ako aj ostatnými e, e, aktérmi, ktorí pracujú priamo v teréne, môžeme e, čeliť e, miestnym a regionálnym hrozbám v Afganistane terorizmu a vojenskému extrémizmu, nelegálnych drogám a cezhraničnému zločinu, Eh, pracujeme v duchu eh, týmu so svojimi kolegami a priateľmi, eh, takisto aj so zástupcami NATO a všetci sa snažíme o úzke kontakty s generálom Petrovsom, Karlom Leikenberrym, americkým veľvyslancom, ako aj národným predstaviteľom v Afganistane. Máme rozličné mandáty, ale pracujeme ako tým, máme jeden cieľ, a našim spoločným cieľom je stabilnejší Afganistan, ktorý o 3 až 5 rokov za 3 až 5 rokov dosiahol lepšiu stabilitu, bezpečnejšiu, bezpečnejšiu situáciu a to umožní dlhodobejší rozvoj a diverzifikáciu hospodárstva mimo drogového sektora to, čo robíme v kráne, smeruje k udržateľnosti, snažíme sa e, e, poskytovať základné služby a naša stratégia NATO a ISAF spolu s afgánskymi bezpečnostnými silami je je vyčistiť túto krajinu, ale my sa snažíme túto krajinu vybudovať, e, snažíme sa o civilnú políciu, dodržiavanie zákona, ale toto je iba jedna časť e, nášho záväzku rozvíjať a posilňovať kapacity afgánskej správy, čo má posilniť e, afgánsku národnú políciu, ako aj podporovať reformy v justičnom sektore. Mimo tohto sektora Európska únia je tiež zásadným hráčom, pokiaľ ide o rozvoj politických záväzkov v Afganistane. Celá Európska únia, komisia aj členské štáty vynaložili viac ako 8 miliard eur na rozvoj spolupráce od, s Afganistanom od roku 2002. Prispievame miliardov eur na rozvojové projekty ročne v Afganistane. E, podpora z európskeho rozpočtu sa sústreďuje na nasledovné sektory poľnohospodárstvo, vidiecký rozvoj, e, dodržiavanie e, zákonov a zdravotníctvo. Tiež venujeme pozornosť podpore ľudských práv a práv žien. Väčšina našej podpory smeruje do občianskych organizácií, s ktorými máme úzke kontakty. Nedávno napríklad sme poskytli podporu z nástroja stability afganským ženám, na podporu bezpečno- rezolúcie OSN, ktorá sa sústreďuje na úlohu žien v konfliktov a mierovom procese. Európska únia je tiež veľmi silná a vystupuje za regionálnu spoluprácu, je aktívna e, v regionálnej ekonomickej konferencii v Afganistane. Snažíme sa posilňovať obchod a integrovaný manažment v Afganistane a v prípade jeho susedov. Snažíme sa vytvárať regionálne kooperačné centra na ministerstvo zahraničných vecí Afganistanu tým, že spolufinancujeme e, e, projekty OSN. Snažíme sa poskytovať dodatočné zdroje e, vládám a tiež intenzív, posilňujeme miestnú spoluprácu s afgánskou políciou a prostredníctvom našej podpory poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja sa snažíme hmatateľným spôsobom poskytnúť farmárom e, alternatívy, aby nepestovali mak. Finančná podpora Európskej únie na reintegráciu bývalých bojovníkov a integrácia do rozličných e, fondov E, musí sa tu rešpektovať e, ústava, títo ľudia sa musia vzdať násilia a musia mať vôľu zapojiť sa do budovania mierového Afganistanu. Ako možno viete, NATO pracuje na prechodnom pláne a generálny tajomník e, NATO, pán Rasmussen, sa k vám prihovorí o chvíľu a Európska únia poskytuje NATO a ISAF prostriedky prostredníctvom rozličných koordinačných fór v Kábule môžeme zohrávať dôležitú úlohu v podpore týchto projektov, keď začnú napríklad prostredníctvom Jupolu, tým, že poskytujeme školenie a vzdelávanie v bezpečnejších provinciách Afganistanu. Afganistán je e, veľmi zložité miesto. Jeho rozvoj bol zastavený 30 rokmi konfliktu. Je tu analfabetizmus, e, sú tu rozličné a protirečivé záujmy a veľmi zložitá bezpečnostná situácia. Ale napriek tomu pani Ashton povedala na kábulskej konferencii, že Európska únia plní svoje sľuby Snažíme sa spojiť naše sily s afgánskymi prioritami, snažíme sa posilniť našu podporu, máme akčné plány a Európska komisia, ako aj niektoré naše členské krajiny, tak už činia. Rok 2010 je v znamení e, asertívnejším postojom afgánskych e, orgánov. E, zameriavajú sa na vlastníctvo, stabilizáciu krajiny, a medzinárodné spoločenstvo toto podporuje. Ako som povedal na začiatku júna, bolo tu posolstvo mieru a zmierenia v Afganistane viac ako 1500 delegátov z celého Afganistanu sa zišlo v Kábule a predložili cestovnú mapu smerom k mieru a zmiereniu. Logistická príprava týchto národných eh, E, subjektov nám poskytla dôležitú platformu, aby sme vstúpili e, do dialogu s vládou a aby tu bol skutočne komplexný dialog o procese e, zmierenia a mieru. Na náš stimul a s našou podporou 300 žien sa zúčastnilo na mm, tomto stretnutí. Afgánske organizácie za práva žien a za ľudské práva si toto veľmi cenia a toto zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti. Eh, je to takisto aj mierová rada, ktorá ešte nebola formálne vytvorená, ale snažíme sa nájsť spôsob, eh, ako toto začať. Kabulská konferencia 20. júla je dôležitým milníkom v afgánskej ceste smerom k, mm, k zmoceniu sa vlády nad svojou eh, krajinou. Neboli tu žiadne bezpečnostné incidenty a konferencia sa sústredila na prechod k, k afgánskej suverenosti a zodpovednosti, ako aj na budovanie správy veci verejných a pred touto konferenciou Európska únia zohrávala kľúčovú úlohu a zabezpečila, aby e, záväzky z londýnskej konferencie boli primerane riešení zo strany afgánskej vlády. Je teraz dôležité, aby Európska únia a medzinárodné spoločenstvo zachovali tlak a pomohli tejto vláde, aby urobila to, čo slúbila hmatateľným spôsobom. Be, musia tu byť silné antikorupčné opatrenia, administratívna politika, pretože bez toho sociálny a ekonomický rozvoj nenastane. Vidíme tu väčšiu asertivitu z afgánskej strany, aby teda e, boli lídrami a zodpovední za svoju krajinu, ale je tu tiež nedostatok administratívnych kapacít, aby sa vykonávalo toto líderstvo. 30 rokov vojny zanechalo krajinu e, v veľmi zlej situácii. Je tam veľmi málo Afgáncov, ktorí majú e, dlhodobú víziu a sú schopní zabezpečiť národnú stabilizáciu a budovanie. Hlavné prekážky, aby tu bola výkonná vláda, sú štrukturálne deficity v službách, jasné mandáty a vzťahy medzi e, regionálnymi a národnými inštitúciami Takisto je tu korupcia na súdoch a nejasné pravidlá vo verejných financiách. V súlade s akčným plánom Európskej únie Európska únia sa bude sústrediť, sústreďovať na kritické otázky budovania kapacít, e, pokiaľ ide o národnú a podnárodnú úroveň. Musia to byť tiež politická vôľa zo strany afgánskych orgánov, aby to bola široká politika právne štrukturálne reformy vo verejnej správe, takisto aj reforma e, služieb. Na požiadavku afgánskej strany sme snaž sa snažili skúmať možnosti podpory pre občianskú spoločnosť, e, vrátanie siete regionálnych školiacich centier v, v Kabule aj v iných mestách. Budeme podporovať, afganskú afgánsku stranu, aby mali jasné priority a plán Ako viete, 18. septembra sa uskutočnili prvé parlamentné voľby od pádu Talibanu. Ešte je príliš skoro povedať e, niečo o výsledkoch týchto volieb. Sú dôležitým znakom afgánskej suverenity. Voľby sa konali za veľmi ťažkých okolností. Za takýchto okolností možno voľby možno považovať za úspech ako také, že sa vôbec konali. Ja som bol vo volebných miestnostiach v Kábule a bol som naozaj uh, Veľmi, veľmi sa ma teda dotklo a dojalo ma, dojala ma snaha afgánskeho ľudu napriek takejto bezpečnostnej situácii e, prišli e, voliť. Na základe nezávislej komisie 4,3 milióna Afgáncov volilo, čo je 30 až 40 na účasť. V porovnaní s predošlými voľbami sme si všimli, že organizácia administratíva bola lepšia zo strany AIC a to umožnilo, aby zoznamy volebných miestností boli známe mesiac dopredu a to je značné zlepšenie v porovnaní e, s rokom 2009, keď iba dva dní pred voľbami bolo oznamené, kde môžu ľudia voliť. Je tu tiež väčšia transparentnosť, nezávislosť a konzistentné e, rozhodovanie zo stranu AIC pred voľbami. 580 e, volebných miestností bolo otvorených približne a tiež sme videli, že je tu veľká účasť zo strany mladých a žien, asi 400 Eh, žien eh, bolo na kandidátkach a teda podporujeme a chceme povzbudiť tieto odvážne ženy eh, v plnení si svojich úloh. Vďaka prípravnej práci AIC a politickej podpory medzinárodného spoločenstva, hlavne OSN a technickej pomoci UNDP, ako aj snahe Eh, bezpečnostných síl eh, eh, Afganistanu. Tieto voľby prebehli relatívne dobre, ale teraz je tu kritická chvíľa, pretože tento proces bude pokračovať nejaký čas a tá neistota je spojená s veľkými politickými a technickými výz, výzvami. Predbežné výsledky teda boli oznámené, bolo tu konštatované, že sa stali určite určité podvody a, a dôveryhodnosť AIC je práve teraz testovaná, takže musíme sledovať celý tento proces, e, aby sme videli, či ten pozitívny proces bude pokračovať aj po voľbách. Musíme stimulovať AIC a v jeho snahe riešiť problémy. Európska únia chce podporovať a tento proces a pracovať eh, s jednotlivými subjektami na dôležitých reformách. Avšak v konečnom dôsledku kritéria úspechu volieb nie sú otázkou toho, čo my, medzinárodné spoločenstvo, považujeme za férové a slobodné, ale to, či afgánsky ľud považuje tieto voľby za dôveryhodné, transparentné a inkluzívne a potom ten výsledok bude pre nich priateľný. Tieto voľby podľa mňa sú manifestom vôle afgánskeho ľudu formovať svoju budúcnosť a silná pripomienka toho, prečo v Afganistane sme zabezpečiť mierový Afganistan, ktorý umožní dlhodobý rozvoj a prosperitu afgánskeho ľudu. Od roku 2007 e, policajné misie v Afganistane stabilizujú túto krajinu. Máme tam značné zastúpenie, ktoré sa snaží, aby e, polícia v Afganistane pracovala e, smerom k stabilizácie tejto krajiny. Musím teda poskytovať e, politické usmernenia EUPOLu, teda diskutovať s afganskými lídrami, medzinárodnými partnermi o týchto činnostiach a tým veľmi úzko spolupracujem s Juko Savolanem, teda vedúcim UPOLu, a dnes by som chcel e, krátko sa s vami podeliť o niektoré zistenia a nejaké návrhy vám poskytnúť o tom, ako e, zefektívniť túto prácu. Ako pravdepodobne viete, UPOL má 6 strategických cieľov, ktoré odrážajú e, priority UPOLu a toto sú konkrétne projekty, komunikácia policie, projekty, vytváranie eh, oddelení pre kriminálne vyšetrovanie, antikorupčná stratégia, eh, spolupráca politi- policie a um, justičných um, subjektov. A za posledné dva roky asi 125 uh, eh, rozličných projektov sme vypracovali a to školenie sa poskytlo viac ako 11 tisíc policajtom. Uh, UPOL má 260 rozličných policajných plánov, čo je jasný a pevný rámec pre e, reformu policajného sektora. Máme tam 50 tisíc poskytnutých hodín a UPOL kontroloval implementáciu a aplikáciu týchto plánov a politik. UPOL buduje kapacity e, síl pre antikorupčných síl Spolupracujeme s generálnym prokurátorom a snažíme sa takto zlepšovať situáciu, avšak mali by sme vidieť aj ten taký širší obraz a uznať, že sú to práve misie NATO, systika, ktoré za posledné dva roky sú najzávažnejšími hráčmi, pokiaľ ide o reformu policajného sektora, týka sa to policajného sektora, ako aj ministerstva vnútra. Sú tam všetky členské štáty na to a takisto je tam aj veľké množstvo kontrahovaného personálu, ktoré poskytnú tieto školenia. Rozpočet predstavuje 9,5 e, miliardy amerických dolárov a rozpočet Jupolu je iba 58 milióna eur. Takže čo ďalej? Aj keď je tam dobrá eh, ko- kooperácia s eh, M. uh, EUPOL hrozí, že bude čoraz viac marginalizovaný, ak si nestanovíme priority v jeho úlohách, pretože v členských štátoch aj v Afganistane rastie dojem, že činnosti EUPOL nie sú cielené a že e, sú tu potrebné konkrétne výsledky. Na to, aby sa zrealizovali, treba, aby EUPOL si e, stanovil konkrétne priority iba na oblasti, kde naozaj môže e, ponúknuť pridanú hodnotu. Hlavnou prioritou bude musieť byť e, posilňovanie kapacít e, civilných policajných složiek, kde sa musí zainvolvovať do e, školení pretože tam má e, veľmi veľké kompetencie na to, aby sme to docielili. Mali by sme EUPOLu dať k dispozícii prostriedky, aby mohol efektívne a e, na veľk- vo veľkej škále toto vykonávať. Ehm, mm, EUPOL vlastne teraz nemal ehm, rozpočet na takéto uh, aktivity na rok 2010 mu rozpočet e, takéto e, financovanie jednoducho neumožňuje. 15 miliónov eur potečie z e, nástroja pre stabilitu komisie, takže z tohto sa vlastne vytvorí aj školiace centrum Paniase, ktoré aktivity bude EUPOL zastrešovať. Momentálne Európska komisia zvažuje, že by dodatočne podporila e, školiace e, občianské policajné e, aktivity ďalšími nástrojmi. Okrem toho EUPOL musí dostať väčšiu podporu zo strany členských štátov, pokiaľ ide o aj personálne otázky, aby mohol vykonávať tieto svoje úlohy treba nájsť e, e, zdroje e, personálne, pretože momentálne je to veľký nedostatok. Ak EUPOL bude posilnený vo svojom výkone, tak bude mať schopnosť naozaj sa stať lídrom v tomto sektore školenia policie. Dámy a páni, EU má zdroje, aby sa mohla koncentrovať na viacero kľúčových e, oblastí v Afganistane. Mali by sme zvýšiť e, našu prítomnosť e, aj preto, že vlastne táto oblasť, túto oblasť vymňajú naši občania ako čas dôležitejšiu, ale naša prítomnosť vojenská v tejto oblasti sa znižuje. Najdôležitejšia úloha e, e, vojenskej stratégie totiž to práve teraz iba prichádza. E, nemali by sa sústrediť iba na voľby. Samozrejme, nový parlament by mal zohrávať dôležitú úlohu v Afganistane a aj tu vlastne je úloha Európskeho parlamentu dôležitá. Eh, ale už teraz môžeme eh, robiť určité eh, veci, môžeme posilňovať správu veci verejných, demokraciu, pomáhať v rámci mnohých programov regionálnej kooperácie. Európska únia a jej vlastne aktivity takúto rôznu podporu v Afganistane umožňujú a takto by sme sa vlastne pridali k mnohým ďalším eh, organizáciám a eh, krajinám, ktoré budú vlastne podporovať eh, tento pozitívny vývoj v Afganistane v budúcich rokoch. Merci, nous avons... Ďakujem. Máme niekoľko prihlášok o diskusie. Chcem pripomenúť predstaviteľom národných parlamentov, že sa môžu zúčastniť na tejto diskusii, ale prosím, dajte to Ehm, dajte nám znamenie a dostanete rečnícky čas. Vzhľadom na e, časové obmedzenie a skúsenosť dnešného dopoludnia budem veľmi prísny dnes popoludní. Pán generálny tajomník na to príde presne o štvrtej, čiže poprosím vás, aby ste boli struční vo vašich komentároch či otázkach, aby sme mohli mať obsažnú diskusiu, ale musíme teda skončiť na čas. Slovo má pán Arlaki, to je náš spravodajca k Afganistanu. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za váš popis situácie e, krokov EÚ v Afganistane. E, ste tam už niekoľko mesiacov. Ale takže nebolo by férové, aby sme sa vás pýtali toho priveľa. Afganistan je totiž to komplexnou krajinou. Je tam veľmi zložitá situácia. Ale chcel by som povedať úprimne, že by som uprednostnil realistickejší popis situácie v Afganistane. Aj dopadu e, alebo vplyvu EÚ v Afganistane. Poskytli ste nám dosť rúžovú situáciu, e, rúžový popis, čo ma naplňa trošku obavami E, takmer ste nespomenuli skutočnosť, že Afganistan je krajinou vo vojnovom e, stave, kde vládne vojna už 9 rokov a čokoľvek robí EÚ e, v občianskej oblasti, či už ide o EÚ misie ako EUPOL a ostatné v rámci medzinárodnej podpory, jednoducho nemôžeme nevidieť skutočnosť, že je tu veľký rozpor medzi týmito, e, to civilnou podporou a tou vojnou, ktorá tam momentálne prebieha. Nie je tam e, veľmi veľká stratégia EÚ v tejto oblasti zatiaľ. E, akčný plán je veľmi slabý, zoznam dobrých zámerov. Nie je tam žiadna stratégia, pretože je tu potrebné prepojenie medzi tým, čo robí EÚ, vojnou, nevyhrateľnou vojnou, ktorá už 9 rokov prebieha v tejto krajine Eh, mierovým procesom. EÚ by eh, sa tam mala eh, viac vyslovať, vyjadrovať na politickej strane tohto procesu a potom je tam korupcia a podobne veľmi silná korupcia, ktorá sa patrí najchudobnejším krajinám na svete a tomu nepridáva ani ten fakt tej 9 rokov trvajúcej vojne. Zomierajú tam občania e, vo e, vojne, to tiež naplňa medzinárodné spoločenstvo obavami. Takže ja by som bol očakával z vašich úst trošku opatrnejší, realistickejší opis. E, cením si to, čo ste povedali o EUPOLE a tú skutočnosť, že EUPOL sa približuje k také realistickejšej vízii toho, čo môže urobiť v Afganistane a e, vítam e, túto integráciu s tréningovou misiou NATO, čo je veľmi teda e, dôležité, dôležitá úloha, aby sa v Afganistane vytvorila takáto medzinárodná policia. A tých 15 miliónov EUPOLu sa nedá porovnať s obrovskými investíciami tejto tréningovej misie NATO to znamená, že tento integračný proces by sa mal posilniť, zrýchliť. Nie je to otázka marginalizovania EUPOLu. Ide o to, aby sa plne zintegroval, e, pretože e, je to potrebné na to, aby sme umožnili Afganistánu e, aby tam už neboli potrebné medzinárodné intervencie o 3, 4, 5 rokov. A ja teda e, v tomto e, zmysle dúfam, že budeme môcť e, už je spolupracovať navzájom, pretože si naozaj zasluhujete, aby sme vám zaželali všetko dobré a aby sme vás podporovali. Ďakujem, slova pán Berman, predseda delegácie pre Afganistán za Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Ušakackácovi za jeho mm, op- značný opis všetkého snaženia. Mám konkrétne otázky, štyri. Čo podľa vášho názoru je, aká je hodnota volieb bez e, zoznamu voličov, bez e, toho, že by bol každý volič prepojený s nejakou volebnou miestnosťou, že by toto, tento vzťah bol jasný aká je tu hodnota iná ako tá, že sa len znižuje, inštitúcia, znižuje hodnota samotných inštitúcií, ktoré Afganistan potrebuje. Mala by sa táto inštitúcia posilniť a Európsky parlament e, chce a samozrejme aj bude spolupracovať. E, budeme sa kontaktovať s príslušnými predstaviteľmi, budeme sa snažiť o napomáhanie budovania kapacít. To by mala byť úloha Európskej únie. Prekvapuje ma, že ste to spomenuli, pretože oficiálne toto úloha Európskej únie už pár rokov je. My by sme mali byť lídrami v tejto oblasti budovania kapacít a posilňovania inštitúcií. Mali by sme školiť budúcich štátnych úradníkov, čo môže Európska únia zlepšiť. A po tretie, o EUPOLE, veľmi krásny projekt, ale projekt, ktorý má ťažkosti a my potrebujeme sa rozhodnúť buď pokračovať alebo zastaviť. Pokračovať znamená investovať a lepšie zaceliť naše iniciatívy podľa mňa na občianskú policiu a jej školenie nič iné. Nie podážnikom NATO, pretože NATO je vojenská organizácia a školenie občianskej policie by sa nemalo robiť vojenskými subjektami. Malo by to byť občianská otázka a nie pod záštitou na To To je môj názor a diskutovali sme s pánom Alakim, keď sme hovorili o jeho správe. Čiže aký je váš názor na túto vec, teda zacílenie EUPOLu a kde by to malo byť? A štvrtá otázka, korupcia Európska únia, ako aj ostatní darcovia, podkopáva afgánsky rozvoj tým, že akceptuje vysokú úroveň korupcie na samite v Kabule. To jasne odznelo. Pán Karzaj niekedy zastaví vyšetrovanie skorumpovaných štátnych úradníkov, ktorí majú k nemu blízko a my nehovoríme nič. Je tu kondicionalita, e, pomoci, ktorá je potrebná, pretože Afganistán je určite úplne závislý na pomoci, ale určitá kondicionalita by tu mala byť a ja by som chcel poznať váš názor. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vzhľadom na počet e, rečníkov poprosím, aby ste obmedzili svoj príspevok na dve minúty, teda otázka, komentár, dve minúty. Pán Zingeris, e, predseda AFETu z litovského parlamentu. Vážený pán veľvyslanec, milí priatelia, dovolte mi povedať, že by som sa chcel poďakovať e, za to, že sa vás príspevok v takto zložitom období, dôležitom pre nás všetkých. Spomínam si, že pre nás e, Litovčanov ste boli hlavným e, negociátorom s Európskou e, úniou počas e, prestupového obdobia a e, tam ste tiež prekonávali veľmi veľké bariéry, takže ona je veľmi úzko spojená aj s ideológiou, je to dôležité pre občianskú spoločnosť. Ide o to, či vyhráme tam, kde väčšina je proti občianskej spoločnosti. Ide tu o ten rozpor eh, a o prekonávanie teda rozporov medzi EU a občianskou spoločnosťou. Viem, že eh, eh, to, kde dnes žijeme, je veľmi vzdialené tej realite v Afganistane dnes. Ide tu možno aj o školy, oddelené školy pre dievčatá a chlapcov. aktuálne. Takže ako e, budeme implementovať to, e, že chceme zabezpečiť vzdelávanie, ale je, táto krajina je vzdialená e, všetkému, čo vlastne je známe v EÚ. Takže ako zabezpečíme túto občianskú otázku? Nede tu len o tie policajné a obranné otázky, eh, o tie eh, ostatné. Napríklad naše susedstvo eh, v, v oblasti Stredozemia. Tam sa tiež zaoberáme niekedy náboženskými otázkami v rámci susedských vzťahov, ale máme civilizované susedstvo v stredozemnej oblasti. Máme tam dlhodobých partnerov. Vy ste v regióne, ktorý je veľmi vzdialený už aj od našich Um, uh, vzťahov v rámci susedstva EÚ. Takže ako uh, budete uh, postupovať v tejto zložitej otázke občianskej spoločnosti v Afganistane? Ďakujem, pani Kopa. Ďakujem pekne, vážený pán veľvyslanec. Vy ste volili veľmi diplomatický jazyk, čo sa týka popisu volie v Afganistane. Nie som si istá, či som dobre pochopila, čo ste hovorili. Vy ste spomínali nejaké dvojité kritéria, to znamená, sú tam európske kritéria pre Európu a potom ešte ďalšie kritéria, ktoré sú dobré, povedzme, pre východ. Je to európske stanovisko? Môžete to potvrdiť? Čo sa týka volieb v Afganistane, vieme, že bolo to, boli tam podvody a násilie. Mám tu informácie, minimálne 17 ľudí zomrelo počas útokov eh, v krajine. Potom tam bola monitorovacia skupina, ktorá povedala, že uskutočnilo sa hlasovanie prostredníctvom plnej moci, potom hlasovali neplnoleté osoby a tak ďalej. Vy ste spomínali, že treba posilniť politický systém. Vidíme, že to môže viesť ešte k e, podozreniu, ktoré rastie voči e, medzinárodnému pôsobeniu v regióne. Ja osobne si myslím, že my, ako Európska únia a medzinárodné spoločenstvo, sme sa nepoučili z doterajšej skúsenosti v Afganistane. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pán Robert Walter. Um, you, I, I a... Ďakujem pekne, pán predseda. Mám, je tak, mám jednoduchú otázku. Ďakujem pekne veľvyslancovi za prezentáciu. Ďakujem pekne, že ste nám povedali, ako, v čom, alebo v čom spočíva vaša práca. 90% heroínu, ktorý sa predáva na uliciach v Európe, pochádza z Afganistanu. A tie náklady ktoré na zdravotnícky systém a na, e, na vyšetrovanie prípadov stojí skutočne miliardy. Korupcia v Afganistane, financovanie povstaleckých aktivít, to je všetko priamo prepojené s obchodom s narkotikami. Predovšetkým je to silné v vidieckej oblastiach, kde sú ľudia závislí od pestovania takýchto plodín a je tam špirála chudoby. OSN povedala, že hodnota maku, ktorý sa vypestuje asi 1 miliarda dolárov. Keď sa pozrieme na EÚ a USA, je to iba zlomok toho, čo sa investuje do e, boja proti povstalcom. Obrovské sumy e, sa dostávajú do, do vreciek e, vreciek povstalcov. My máme predsa veľké skúsenosti s tým, že kupujeme také plodiny, ktoré nikto nechce, necháme ich zhniť alebo ich nejako zničíme. Prečo jednoducho nekúpime tú úrodu maku a prečo vlastne nedostanú polnospodári určité, určité peniaze ktoré by im vyplatila afgánska vláda, lebo podľa mňa je tam veľká závislosť na pestovaní týchto plodín. Potom druhá vec, Európska únia by mohla využiť ďalšiu skúsenosť, a to je platenie polnospodárom za to, že nič nepestujú. Takže dalo by sa niekoľko rokov platiť polnospodárom za to, že by neplatili mak, alebo by sa mohlo prejsť na alternatívne plodiny. Ak by sme zistili, že opätovne pestujú mak, Jednoducho mohli by sme legitimne zničiť tú úrodu a mohli by sme zrušiť tie výplaty prostriedkov. Vážený pán vyslanec, môžeme sa, môžeme sa vás spýtať, či sa zamýšľa nad takým radikálnym prístupom, ako zabrániť financovaní povstalcov. Nie je to niečo, čo by sme my legitimne mohli vykonať v budúcnosti? Ďakujem. Merci. Gomez. Et ensuite... Ďakujem pani Gomez a potom má slovo pán veľvyslanec. Cannot, uh, at... Pán veľvyslanec, vôbec nemôžem sa stotožniť s tým, čo ste povedali. Mm. myslím, eh, to, čo ste povedali o afgánskych voľbách, ten váš názor ako, ako povedal len z predrečníkov, zdá sa, že tu sú nejaké iné kritéria, čo sa týka uskutočenia volieb Afganistania. Mne by zaujímal váš názor. Ako sa pozeráte vy na tie správy o, o tých prípadoch podvodov a o násilí? Ako je to s bezpečnostnými podmienkami, kde ľudia boli zastrašovaní, aby nešli voliť? Ja by som sa chcela spýtať, Prečo si nezvolíme v rámci Europolu náš taký správny, správny prístup? Prečo sa nezavrieme dostatočne na políciu v Afganistane? Čo sa týka výstavbu kapacít, e, zameriavame sa aj na e, súdnictvo, lebo ak nestačí sa iba sústrediť na políciu, musíme sa zameriavať aj na e, súdnictvo, aby sa dalo zabrať korupcii, ako aj porušovania práv žien. Chcela by som sa vás spýtať, či je nejaký akčný plán pre Afganistan a Pakistan, ako vy sa zameriavate na stratégiu, ktorá sa týka Pakistanu. A na záver, povedal niekto našim americkým partnerom, že tzv. selektívne zabíjanie je nielen porušovanie medzinárodného práva, ale je to absolútne kontraproduktívne a je to strašný príklad toho, takéto aktivity, ktoré sa môžu týkať každého? Merci. Ďakujem. Pán veľvyslanec. Yes, uh, well, set, set minutes. Okay, well. Takže 7 minút, no dobré. Otázky boli minimálne na 10 minút. No dobré. Dovolte, aby som sa poďakoval za tieto skutočne zložité otázky a boli aj zároveň zaujímavé. Určite mi to pomôže aby som e, ďalej posunul to posolstvo členských štátov a Európskeho parlamentu do Afganistanu. Ako som povedal prezidentovi Karzajovi, predtým ako som išiel do Bruselu, že, buď ma budú, že ja sa ma budú grilovať, budú sa ma pýtať zložité otázky, budú sa ma pýtať na situáciu v Afganistane. Dovolte, aby som začal otázkami, ktoré položil poslanec Arlaky, ako aj ďalší. Ide o ten môj postoj. Takže tá moja prezentácia bola príliš optimistická. Jednoducho tá situácia je tak zložitá, že ak by ste neboli optimistom, nemohli by ste pracovať v Afganistane. To znamená, že musíme sa snažiť tak k tomu Je to obozretný optimizmus. Samozrejme, čo sa týka parametrov, to, čo je konkrétne, áno, áno, my uplatňujeme tie isté kritéria, pani Gomeš. Aplikujeme to na Afgáncov. Chceli by sme, aby tie, tie voľby vyzerali rovnako ako v Portugalsku, Španielsku, Litve. Jednoducho nedá sa to odrazu a chcem byť k vám otvorený ako, k, ako aj k daňovým poplatníkom, ktorí sledujú našu diskusiu. Lebo nie je to štát, kde bola vojna 9 rokov, ale jednoducho je tam 30 rokov vnútorných konfliktov a stále to prebieha. Ide o krajinu, kde 80% ľudí je analfabetov. Je tu o krajinu, kde nikto nevie ani prezident Karza, ani generál Petreus, ani prezident Obama, koľko Afgáncov vlastne žije v Afganistane. A to sú problémy, ktoré musíme e, riešiť. Preto Európska únia chce pomáhať Afgáncom, aby sa uskutočila reforma volebného zákona, aby sme začali už prípravy. Netýka sa to iba e, hlasovania a registrácie hlasov, čo je samozrejme kritické, čo je veľmi dôležité pre voľby budúcnosti. Ide aj o to, že musíme ľudí povzbudiť na to, aby sa vykonala volebná reforma, aby tam bol neprenosný hlas, čo z hľadiska expertov na, na volebné právo je veľmi dôležité pre politické hnutie v Afganistane. Áno, situácia je zložitá, komplikovaná, voľby boli násilné, ale predsa nemôžeme nepodporovať ľudí, ktorí odolali násiliu a tým hrozbám a išli voliť. Jednoducho je to také, také, také pozbudenie a to som zažil posledných šiestich mesiacov. A teraz tie špecifické otázky, ktoré boli položené. Pán Arláky opätovne, ja si vážim váš záujem, sledujem diskusiu v parlamente a medzi parlamentom a, a, za, a zastupcami komisie, ale z môjho skromného pohľadu máme určitú stratégiu, my v zásade vieme, čo sa má spraviť. My sme pripravení pracovať v tom regióne, potrebujem vašu podporu. Tu ide o viaceré reformy a kde ide vlastne o posilnenie EUPOL, kde ide o poskytnutie e, trénerov z členských štátov. Prosím vás, pomôžte nám. Potom tu boli otázky, ktoré položil Thijs Berman aký je môj názor na voľby, to som už vlastne zodpovedal. Potom druhá vec, samotné inštitúcie. Konec koncov máme to už zakotvené v tom akčnom pláne, že tá kredibilita, tie skúsenosti Európskej únie, čo vlastne stelesňujem ja pred vami, ja pochádzam z nového členského štátu. Ide tu o to, že sa snažíme podporiť eh, kapacity, riadce kapacity sú tam aj ďalšie možnosti UNDP. Sú tam viaceré výzvy pre Afganistan. Poprvé ide o to, aby sa rýchlo učili. My tam máme na to určité programy, poskytujeme určité vzdelávacie programy. Potom je tu ten problém v rámci procesu rozhodovania a ide aj proces konzultácie medzi jednotlivými agentúrami. Samozrejme je nutné vykonať ešte veľa práce, aby sme mali jednotné pravidla. Ja viem, že Briti, Francúzi a ďalší pomáhajú, zdieľajú naše skúsenosti. To, čo ešte potrebujeme, sú dlhodobé investície, tie musí niekto poskytnúť. A myslím si, že to, s tým musí prísť Európska únia. Musíme pomáhať vytvoriť vzdelávacie centrum pre verejnú správu, aby sme vychovali nových lídrov v Afganistane. A pevne verím, že komisia príde s návrhom na toto a pevne verím, že získame vašu podporu, aby sme vytvorili určitú sieť inštitúcií e, verejnej správy v krajine. Potom, čo sa týka EUPOLu, e áno, je tam 6 strategických cieľov a opätovne tieto cieľy ozrkadľujú realitu Európskej únie, lebo to bolo súčasťou vlastne e, koncenzu a kompromisu medzi tými štátmi. Máme tam skutočne odhodlaných ľudí, ktorí vykonávajú veľmi dôležitú prácu, ale ich mm, možnosti sú v niektorých oblastiach skutočne obmedzené a preto ja súhlasím s pánom Arlákim, áno, musíme sa sústrediť na jednu prioritu a túto prioritu uznávajú Afgán, Afgánci, ako aj naši priatelia Američania, ktorí prichádzajú s obrovskými sumami peňazí ale nikto nemáte schopnosti a expertízu, ako má EUPOL. A to je jednoducho príprava e, policajtov. Preto musíme mať dostatočné zdroje na to, aby sme mohli vykonať rozumné investície do budúcnosti, aby sme tam nemali paramilitárnu policiu. Samozrejme, aj teraz v tejto fáze je to, je to dobré to mať boj proti, proti povstalcom, ale dôležité je mať spolahlivú civilnú políciu v Afganistane. A potom posledná otázka, ktorá bola položená viacerými, to je problém korupcie. Áno, je to veľká téma, veľká vec, preto ja vediem úsilie EÚ a zastupujeme medzinárodné spoločenstvo a zaoberáme sa práve aj touto otázkou. Som veľmi rád, že to našlo miesto aj vo výsledkoch v záveroch kábulskej konferencie dôležité dosiahnuť konkrétne ciele. Videli, teda spozorovali sme určitý, určitý pokrok. V niektorých provinciách nastalo zlepšenie. Jeden súdca mi, mi povedal, že viacerí vysokí štátni úradníci, ako napríklad ten prokurátor, boli prepustení kvôli korupcii. Je tam dokonca jednotka, ktorá sa zaoberá bojom proti korupcii. Majú tam aj E, najvyššieho prokurátora, ktorý tiež sa odpovedá tým, zaoberá týmito otázkami. Majú tam prokurátorov, ktorí sa zaberajú otázkami, e, týmito otázkami. Takže je tu úsilie medzinárodného spoločenstva a pevne verím, že budeme sústredení a že sa nám podarí dosiahnuť lepšie výsledky. Potom ďalší rečníci bola tu jedna veľmi zložitá otázka. Či vyhráme alebo prehráme, myslím si, že nesmieme si dovoliť prehrať. Ide o tak veľa, že neprehráme jednoducho. Bude si to vyžadovať uznanie, že neexistuje rýchle riešenie. Dôležité je si uvedomiť to, že musia tam byť vojenské výsledky, potom tam bude čoraz menej vojenských síl, musíme byť stále prítomní, posilniť naše pôsobenie. Musíme jednoducho uznať tú realitu, že je to iná spoločnosť, je to iný štát. Oni majú svoje vlastné náboženstvo, vlastné hodnoty a musíme to rešpektovať. Ale zároveň, ako prebiehali voľby a ich príprava na voľby, sme videli, že je to inkluzívny proces, ktorý bol transparentný, Jednoducho musíme rešpektovať tú realitu, ktorá tam je. Pevne verím, som zodpovedal otázky, ktoré sa týkali volieb a tých dvojitých kritérií. Čo sa týka afgánskych sietí, FIFA a, a ďalších e, organizácií, oni informovali o podvodoch pri voľbách. Ako som povedal, ten proces tam je. Prebieha aj tam komisia, ktorá sa bude zaoberať sťažnosťami a ona ich musí vyšetriť. Pevne verím, že prídu s takým posudkom, ktorý povedie k tomu, že nielen my, ale predovšetkým afgánsky občania budú veriť, že to bol otvorený a inkluzívny proces, preto je dôležité vybudovať všetky inštitúcie, dôležité, aby potom začal fungovať nový parlament, aby sa vytvorili tieto kapacity. Potom Robert Walter prišlo zaujímavým návrhom. Pri všetkom rešpekte e, znie to dobre, ale nedá sa to ľahko implementovať. Ja som sa stretol s vašim veľvyslancom, veľte sme v a videli sme, čo tam ľudia pestujú. jednoducho mák na vidieku, no ale čo iné môžu pestovať? Môžeme prísť nejakým inovatívnym plánom, ak nebude udržateľný, tak jednoducho sa nedosiahnu výsledky. A preto Európska únia prišla s veľkými sumami, ktoré sa týkajú alternatívneho zdrojov živobytia, aby sa teda nahradilo pestovanie maku v štáte. Pevne verím, že teraz som odpovedal a otázku, ktorá sa týka korupcie. No a na záver, súdnictvo. Áno, áno, to je veľmi zásadné. Ten eh, problém je mnohoraký. Ten prvý základný problém spočíva v veľmi sla, slabej administratívnej kapacite. My sem snažíme teraz pomôcť. Mali sme tam experta, ktorý pomáhal prepracovať e, pravidlá, ktoré sa týkajú tzv. dobrého riadenia v oblasti súdnictva. Teraz tam máme ďalšieho experta, ktorý spolupracuje s viacerými súdnymi inštitúciami. Ja som ich navštívil. Bol tam napríklad minister spravodlivosti, najvyšší prokurátor, e, predseda najvyššieho súdu. Jednoducho dôležité vysvetliť tie priority, ako to má fungovať, ako, systém e, príjmanie pracovníkov a ich odmeňovania, ako funguje celý systém. A to je niečo, čo je nutné riešiť. A preto na tom pracujeme. Ďakujem. Ďakujem, zostáva nám 20 minút, mám 6 rečníkov, takže prosím, buďte struční, už veľa otázok e, odznelo, takže prosím, e, vyhneme sa ich opakovaniu, dám minútu e, každému a slovo má pán Thaler. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za to, že ste k nám dnes prišli. Afganistan má špeciálne tradície, ehm, vláda, história sú veľmi osobitné a my teraz e, príjmame uznesenia v Európskom parlamente a veľa z nás chce vyjadriť e, politickú vôľu našich ľudí, aby sme sa dostali z tejto pásce, v, ktorém, v ktorej sme čoraz hlbšie za posledných 9 rokov. Ako sa dívate na názor, aby politický proces v Afganistane um, zahrňal všetky politické a vojenské síly s cieľom, aby sme sa stiahli z Afganistanu, keď to bude možné? Aké, aký je váš názor? to nemôže byť, e, alebo môže byť v takom politickom procese. Ja myslím, že my sa z tejto pasce musíme dostať a čím dlhšie tam zostaneme, tým ťažšie sa odtiaľ e, dostaneme von. A v Afganistane by sa nemali dovoliť, aby tam bolo sídlo medzinárodného terorizmu. Nemôžeme riadiť túto krajinu. Ona sa musí riadiť sama. Ďakujem. Ďakujem. Pán Rajdma predseda eh, výboru pre obranu z Estonského parlamentu. Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka jednej inštitúcie, o ktorej som ešte tu nepočul, eh, afgánskeho parlamentu, pokiaľ afgánsky parlament, ak eh, posilňujeme tú afgánsku správu vecich verejných, políciu, volebný systém, ale čo robíme pre afgánsky parlament? Bol som v Afganistane e, veľakrát a afgánsky parlament som tiež navštívil. Začali sme s programom aby z technickej podpory pre túto inštitúciu a ja by som chcel vyzvať kolegov z rozličných parlamentov, aby pomohli svojim rezortným kolegom, tak povediať, v Afganistane, aby sa riešila aj táto otázka posilňovania ich pozície v afgánskej spoločnosti. Mm, zdá sa mi, že na to zabudame. Ďakujem, ďakujem, pán tánok, Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že otázka toho, že afgánske dievčatá sú oddelenia vzdelávania, oddelenie vzdelávané od chlapcov, tak to sa mi nezdá až také alarmujúce, ale Podstatnejšie je, aby tu bolo vôbec nejaké vzdelanie a šaria je základom e, ústavy a trestného zákonníka. Sú tam veľmi prísne tresty a moja otázka sa týka susediaceho Pakistanu. Myslíte si, pán Ušetka, že prezident Zadar robí všetko, aby kontroloval svoju vojenskú tajnú službu a vojenské služby podporuje podľa mňa Taliban. Často ten pakistanský Taliban je riziko destabilizácie v Pakistane, ktorý sa spametáva z povodní. Aká je úloha Indie, pokiaľ ide o priame zahraničné investície a budovanie občianskej spoločnosti? Koordinujete vôbec svoju prácu s demokratickou Indiou? A posledná otázka. Pokrok eh, v alternatívnych vojensko-civilných cestách eh, aby sa zvýšila bezpečnosť napríklad síl ISAF a misií Európskej únie na tomto území. Ďakujem. Pani Kiel Nielsen. Ďakujem pekne. Pán veľvyslanec, chcela som sa spýtať. Záverečné komunike z konferencie Kábule hovorí, že v roku 2012 50 medzinárodnej pomoci e, bude prechádzať afgánskym rozpočtom po teda tej afére Kábulskej banky. Čo si myslíte vy, ako tieto fondy sa budú využívať? Ako sa zabezpečí, aby sa dosiahlo ich správne využitie vzhľadom na všetky tie otázky korupcie, ktoré odzneli a tiež Ďalšia otázka sa týka práce novinárom a prístup k informáciám v tejto krajine. Viete celkom určite, že dvaja francúzskí novinári, pán Geskier a pán Taponie, sú zadržiavaní už 9 mesiacov v Afganistane. Samozrejme, že francúzske orgány sa tým zaoberajú touto otázkou, ale chcela by som vedieť, či je niečo možné urobiť na úrovni Európskej únie, aby títo novinári e, boli oslobodení. Ďakujem. Ďakujem. Pán Franzulica z rumunskej snemovne. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že aj my sme tu v pasci, pretože tu sú... Uh, Pretože je tu problém s leteckými uh, dispečermi, ale teda uh, chcem poďakovať pánovi Ušatkacovi za jeho odhodlanie a odvahu. Želáme mu veľa úspechov. Dámy a páni, samozrejme, že je to obrovská výzva pre celú, pre všetky naše krajiny, tieto európske misie v Afganistane. Ja si ale myslím, že Afganistan je aj príležitosť pre Európsku úniu, hlavne aby sme propagovali, ale teda v úvodzovkách, tie sú potrebné, e, zlepšenie e, kapacity a expertízy, obnovy spoločnosti, krízový manažment. Toto je pre nás príležitosť, toto môžeme propagovať a zdôrazniť to, pretože to nie sú len výzvy, ale sú tam aj príležitosti. Je to tiež test vzťahov Európskej únie a NATO a spolahlivosť zdieľanej zodpovednosti týchto dvoch inštitúcií. NATO je lepšie vybavené, má lepšiu expertízu v oblasti vojenskej obrany. Európska únia sa musí sústrediť na inštitucionálny rozvoj, pretože toto je kľúčové pre úspech pokiaľ ide o budovanie udržateľnej spolupráce so všetkými reg- regionálnymi a štátnymi hráčmi, tak Európska únia musí byť lídrom. Dobrá správa je zásadaná pre úspech vo všetkých sektoroch a toto je kľúčová úloha pre Európsku úniu v Afganistane. Pretože, dámy a páni, okrem pocitu bezpečnosti občania Afganistanu musia tiež vedieť, že tu je, tu, že sú tu efektívne a občiansky orientované spoločnosti. Na nešťastie tieto tam teraz nemajú. A chcem ešte na záver poďakovať pánovi predsedovi a položiť otázku, ako vy, aká je úloha misií v rozvoje v Afganistanu ohľadom na to, že na konci roku 2011, alebo teda v druhej polovici, niektoré krajiny už oznámili, že sa stiahnu stiahnuť svoje vojenské jednotky z tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem. A pán Janez na záver. Eh, eh, eh, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za to, čo ste predniesli. Pán Javier Solana minulý piatok pred pár dňami predstavil svoju novú knihu, v ktorej hovorí, že túto vojnu v Afganistane nie je možné e, vojenskými prostriedkami vyhrať. E, rád e, by som si k tomu vypočul vaše hodnotenie situácie k tejto výpovedi pána Solanu. A máme tu časovú tieseň, preto ešte ďalšia stručná otázka z mojej strany. takmer všetko je lepšie, než aby sa občianská spoločnosť úplne stiahla a prenechala všetko e, Talibanu, aby vlastne tam neprevládol e, e, medzinárodný terorizmus. Nech sa páči, pán Ušecka, máte slovo. Ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé a vyzývajúce otázky. V prvom rade pán Taler a prepojím to s otázkou pána Manesa o politickom procese, či e, e, teda k tejto otázke, že táto vojna sa nedá e, vojenským spôsobom vyhrať. Takže je to, táto vojna je vojensko-politický proces, ktorý pozorujeme, zúčastňujeme sa na tom, silne to podporujeme, podporujeme úsilia afgánskej vlády, pokiaľ ide o zmierenie a myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si, ako to povedal pán Taler, že e, to stiahnutie je možné z môjho pohľadu iba vtedy, ak e, pomôžeme vytvoriť základy, na, na ktorých môžu sami Afgánci potom um, um, vlastne sami si, um, riadiť svoju krajinu, čo tam ešte momentálne nie je vytvorené. Uh, verejnosť, média, e, toto všetko treba podporiť. Ak opustíme krajinu teraz, tak za sebou necháme obrovský chaos. Bude, tam, bude to zdroj medzinárodného terorizmu, určite. E, to bude podporovať regionálnu nestabilitu, ak nie regionálnu e, vojnu. Preto by som chcel pred vami všetkými vyjadriť vďaku tým z vás, ktorí vlastne podporujú, podporujú tento proces a chcel by som eh, aj eh, vyjadriť môj rešpekt eh, tým, ktorých rodiny príslušníci mm, zomreli v Afganistane. Takže bude si to vyžadovať aj politickú zaangažovanosť, aj zaangažovanosť všetkých ostatných oblastí, kde EU zohráva a mala by zohrávať určite osobitnú úlohu. Pokiaľ ide o otázku estonského poslanca, europoslanca, Áno, vítam váš záujem eh, o to, aby sme podporovali eh, afgánsky parlament. Boli to určite bilaterálne snahy aj s Európskym parlamentom nie všetko to prebehlo tak eh, hladko, ako to pre mňa vlastne vyplynulo s diskusiami s, niektorý, s niektorými europoslancami dnes. Ale je potrebné využiť toto, túto, ten, tento nový impuls eh, súvisiaci s vytvorením nového eh, parlamentu. Takže je dôležité, aby sme eh, podporovali poslancov v Afganistane, pokiaľ ide o ich konanie, o vzťahy s inými inštitúciami, s vládou, s regionálnymi orgánmi a preto som e, e, vlastne diskutoval dnes s, teraz s niektorými europoslancami, vyzvali, aby čo najrychlejšie navštívili nový afgánsky parlament. E, diskutovali sme takisto o tejto otázke interparlamentárnych vzťahov s predsedom parlamentu Buzekom. Teraz k úlohe Pakistanu. Pán Tanok položil túto otázku. My všetci uznávame, aké prepojené sú tieto krajiny. Sú dve odlišné suverené krajiny, ale e, e, historicky sú prepojené a e, je dôležité, že e, tá aktuálna situácia v nich je veľmi prepojená navzájom. E, takže máme e, akčný plán aj pre Afganistan, aj pre Pakistan ako EÚ a e, ja e, spolupracujem úzko s mojim kolegom v Islamabade aj s teda ostatnými zainteresovanými stranami, členskými štátmi z USA. Videli sme tu, zaznamenali sme tu určitý pokrok e, v rozvoje bilaterálnych vzťahov medzi týmito dvoma krajinami a e, naozaj bude to vyžadovať úzkú, konštruktívnu spoluprácu, aby sme sa mohli venovať otázka medzinárodného terorizmu, E, teda v oblasti týchto dvoch krajín. A pokiaľ ide o korene, takisto pomáhame ehm, v oblasti ehm, pohraničných kontrol na severe. Momentálne je tam veľmi málo ciest, tak sa pozriete na mapy. Nie je tam veľa alternatív. Je buď Pakistan, alebo Stredná Ázia, ako sa dostať z Afganistanu. Ehm, Takže tu e, je takisto aj e, veľmi, e, sú tu určité znamenia hospodárskej spolupráce v regióne, ktoré vzbudzujú nádej. Podpísal sa zmluva z, napríklad v oblasti plynovodu. Takže ide nám o to, aby sa vytvorila nová platforma v oblasti hospodárskej eh, kooperácie, hospodárskych prepojení medzi krajinami v regióne, obzvlášť Indiou a Pakistanom, eh, kde je veľmi veľa v hre pre nich, eh, pokiaľ ide o Afganistan. A toto by potom mohlo nahradiť tie aktuálne rivality a konflikty, takže Európska komisia aktívne participuje v tomto procese regionálnej kooperácie pomocou REKA, E, e, konferencii o regionálnom e, partnerstve vzťahoch v Afganistane. Na budúce sa bude toto stretnutie konať v Islamabade v novembri. Komisia tam tiež prispeje na tému tranzitov, kon, pohraničných kontrol ja samozrejme úzko spolupracujem aj s veľvyslancom Indie, aj e, e, Pakistanu. Mimochodom, ten e, prvý z nich je aj môjim tenisovým partnerom. A pokiaľ ide o získavanie viacerých viac finančných prostredkov, spolufinancovanie Áno, požiadali sme o navýšenie e, z rozpočtu, ale takisto sme tu stanovili aj podmienku počas e, rokovaní ja za EÚ. Som sa veľmi jasne vyjadril. E, áno, podporíme vás podporíme váš podporný rozpočet, ale musíte nám preukázať, že bojujete proti e, korupcii a e, že e, preukážete transparentné narábanie s financiami. S financiami to je veľmi dobre známe prezidentovi Karzajovi aj vláde a takto, to chceme, takto chceme naozaj postupovať. A pokiaľ ide o žurnalistov, nechcem teraz zachádzať do detajlov. Určité veci v Afganistane sa už práve teraz dejú. Francúzska vláda sa tu ujala Um, vedie tento uh, proces. A potom uh, otázka uh, zo strany rumúnskeho europoslanca na tému, čo sa stane po roku 2011, keď sa zredukuje vojenská prítomnosť v Afganistane. Myslím si, že ste mali na mysli EUPOL, pretože zvyšok vlastne, teda tie vojenské operácie spadajú teda pod kontrolu pána Rasmusena, ktorý príde neskôr. Pokiaľ ja viem, eh, naša, eh, naša prítomnosť v tejto oblasti policajnej sa bude iba navyšovať. A potom ten mm, proces na to, k tomu sa už vyjadrí eh, pán Rasmusen. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Ďakujem všetkým kolegom, generálnemu generálny tajomník e, pán Rasm- NATO, pán Rasmussen, príde o niekoľko minút, takže urobíme si krátku prestávku a začneme o štvrtej s pánom generálnym tajomníkom. Ďakujem. Chcem len poďakovať za záujem o Afganistán a celkom určite mi to pomôže do budúcnosti, pretože sa snažím o implementáciu Európskeho akčného plánu pri stretnutiach s kolegami v Kábule aj v iných e, mestách. Ďakujem. Vážení kolegovia, ak by ste teda mohli zaujať opäť svoje miesta, eh, pretože už eh, veľmi eh, presne k nám prišiel generálny tajomník NATO a bol by som rád, keby aj my sme boli presní, keď už on bol presný. V mene všetkých by som vám chcel poďakovať E, že ste e, prijali naše pozvanie a zúčastniť sa na e, našej práci a že teda budete s nami diskutovať na túto tému vzťahov EÚ a NATO v kontexte po Lisabone, ktorý vlastne prináša so sebou veľmi nové dôležité skutočnosti, nové impulzy pre európsku politiku v oblasti bezpečnosti a obrany. E, takisto tu prebieha aj dôležitá diskusia e, v organizácii, e, ktorej vy šéfujete, pokiaľ ide o všeobecnú globálnu stratégiu, priority intervencií v budúcich rokoch. Ako viete, dnes eh, sa nachádzame v veľmi zvláštnej situácii. Okrem europoslancov sú tu prítomní aj ehm, vrcholoví zástupcovia národných parlamentov v oblasti zahraničnej politiky aj obrannej politiky, takže je to veľmi celná príležitosť eh, vymeniať si názory na témy tohto nášho spoločného záujmu a témy, teda, ktoré sú dôležité aj pre našich občanov. Ako vieme, Európska únia zdieľa s vašou organizáciou cieľ podporovať bezpečnosť a stabilitu e, v našom susedstve aj e, za jeho hranicami. 21 e, z 27 členských štátov EÚ je aj členmi aliancie NATO. a veľmi e, často e, spolupracujeme aj teda e, s vojenskou teda prítomnosťou NATO. Stačí spomenúť dva dôležité príklady, Kosovo a Afganistan. Táto skutočnosť a implementácia teda Lisabonskej zmluvy, teda spoločnej e, obrannej a zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky. E, to nás vedie k tomu, aby sme e, pracovali na nových, efektívnejších formách spolupráce, na synergiách, na doplňovaní sa v tom, čo robí EÚ a v tom, čo robí NATO na začiatku som hovoril, že vaša organizácia tiež zažíva fázu e, e, reflexí, e, posudzovania vlastných priorít, takže nás by zaujímalo, ako vy, čo chcete vy navrhnúť v budúcnosti členským štátom. 14. oktobra sa totiž stretne stretnete s ministrami zahraničných vecí eh, na túto tému. Takže transparentným, eh, otvoreným eh, spôsobom ste s nami diskutovali už v júli, takže očakávam, že takto bude prebiehať aj naša dnešná diskusia. Veľmi nás teda zaujíma s vami diskutovať na tému reforiem NATO. Dúfam teda, že Ehm, v, to, v, teda v rovnakom duchu sa bude viesť aj naša dnešná diskusia, takže s veľkým zájmom vám budem eh, načúvať. Nech sa páči. Vážený pán predseda, najskôr vám chcem poďakovať za eh, vaše srdečné prijatie, za váš veľmi milý úvod. Som veľmi rád, že som tu znovu medzi vami v Európskom parlamente a môžem sa obrátiť eh, jednak k vám, k europoslancom, ako aj k vyslancom národných parlamentov. Chcel som sa s vami porozprávať a požiadať vás o podporu mojej ambície posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a NATO. A to podstatným spôsobom. NATO a Európska únia prechádzajú veľkými zmenami. Európska únia vplyvom Lisabonskej zmluvy. Európska únia je naozaj mnohoznačným aktérom uznávaným na medzinárodnej scéne vrátane otázok obrany pretože má viacero civilných misií, ako aj vojenských projektov v rozličných krajinách. Je tu potrebná užšia interakcia medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou. Toto je, tak povediať, strategicky nevyhnutné. Chcel by som najskôr povedať zo pár slov k téme organizácie, ktorej predsedám. NATO je veľmi odlišný od aliancie z čia studenej vojny, ale samozrejme základné princípy sa nezmenili. Je to transatlantická aliancia so silnými záväzkami, smerom k vzájomnej obrane proti akémukoľvek útoku a všetky členské krajiny si ctia spoločné hodnoty. Prijatie novej e, stratégie na samite NATO v novembri v Lisabone bude dôležitou etapou v prispôsobení sa aliancie k tejto novej strategickej koncepcie. Je to vlastne nová vízia pre ďalšie desaťročie a určito smerovanie, aby sa posilnila táto aliancia a aby bola dynamickejšia. Bude to stratégia pre NATO, ktorá bude uskutočniteľná a udržateľná. Včera som v tomto zmysle predložil návrh textu členským krajinám NATO. Spojenci budú rokovať v nasledujúcich týždňoch o tomto texte. Strategická koncepcia spočíva na štyroch základných pilieroch. Najskôr bezpečnosť a obrana v 21. storočí náš záväzok spolektívne brániť e, krajiny v rámci článku 5. To je pevný záväzok. Budeme to podporovať prostredníctvom e, primeraných vojenských činností. Tiež e, budeme riešiť to, ako, budeme, ako sa budeme brániť voči novým hrozbám, ako napríklad kybernetické útoky, šírenie e, rakiet a zbraní hromadného ničenia, terorizmus, a tiež e, narušenie našich energetických dodávok. Po druhé, bezpečnosť, e, krízový manažment, e, namiesto reagovania na dôsledky kríz, keď už sa to zlo uskutoční, musíme byť aktívnejší v prevencii a riadení kríz už v počiatočných fázach toto si bude vyžadovať koordináciu našich činností, táto musí byť lepšia, ako aj koordináciu s ostatnými zaangažovanými hráčmi v krízovom manažmente. Toto nazývame komplexný prístup. Tiež musíme mať schopnosti a vzťahy, aby sme boli schopní toto dosiahnuť. Po tretie, ako môže NATO podporovať medzinárodnú stabilitu? Musíme posilniť naše partnerstvo s Európskou úniou a neskôr budem diskutovať o svojich návrhoch. Partnerstvo s inými krajinami, pokiaľ ide o NATO, bolo naozaj tieto diskusie boli veľmi úspešné a musíme na tom budovať, musíme mať viac dialogu, viac spolupráce s krajinami sveta s krajinami, ktoré majú podobné záujmy ako my o mierové medzinárodné vzťahy, vrátanie krajín ako je napríklad India alebo Čína. Zároveň chceme rozšíriť škálu eh, toho, čo pripravujeme. Sme pripravení diskutovať s našimi partnerskými krajinami, ale aj organizáciami ako napríklad OSN. No a na záver Štvrtý prvok novej stratégie zmena NATO a jeho reforma. Reforma je kontinuálny proces, nie je udalosť, ktorá sa uskutočňuje raz za čas, alebo je výnimočná. V tomto finančne náročnom prostredí stratégia musí vydlažiť cestu pre lepšie hodnoty a väčšiu bezpečnosť pokiaľ ide o náš rozpočet na bezpečnosť. Za posledných pár rokov sme dosiahli pokrok v tom, že naše sily boli nasaditeľnejšie, ale ešte stále príliš veľa e, našich vojenských síl e, nekoná. Je to finančne náročné a nemôžeme ich použiť na to, na čo by sme ich potrebovali. Jednoducho to sa musí zmeniť. Dovolte mi, aby som zdôraznil jednu špecifickú otázku, ktorá bude kľúčová na samite v Lisabone. Pokiaľ ide o tie hrozby, ktoré vyplývajú zo šírenia hlavíc, teda rakiet, musíme sa lepšie chrániť, musíme budovať e, schopnosti e, protiraketovej obrany tým, že alianciu rozšírime, pokiaľ ide o tieto projekty. Momentálne eh, chránime iba naše nasadené sily. Tým, že toto rozšírime, by sme mohli poskytnúť protiraketovú obranu aj európskym eh, pridruženým eh, partnerským územiam a ich obyvateľstvu. Čiže bude to teritoriálna protiraketová obrana. To je náš cieľ. No a dovolte mi, aby som sa vrátil k tomu komplexnému prístupu. Taká viacrozmerná, viacrozmerné rizika, ktoré dnes existujú, si vyžadujú viacrozmernú reakciu vojenskú, ekonomickú a podobne. Na to má svoje sily, silné stránky, tak ako Európska únia, OSN, aj ostatní hráči, ako mimovládne organizácie. A preto, aby sme zabezpečili to, že sa vzájomne tieto sily posilnia, musíme komunikovať, plánovať a konať spoločne. Kedykoľvek to má zmysel. V 90. rokoch, eh, keď eh, transatlantické spoločenstvo sa združilo, aby sa skončil konflikt na Balkáne, sme mali vysoké očakávania ohľadom toho, že tu bude širšie partnerstvo EÚ a NATO. Do podobrom začiatku, ale neboli sme schopní na tomto budovať a rozšíriť to na mnohé ďalšie bezpečnostné otázky. Aké sú na to dôvody? Jednoducho povedané, národné vnímanie dôležitosti takejto spolupráce NATO a EÚ je veľmi rôznorodé. Niektoré krajiny si myslia, že budovanie širokých strategických partnerstiev medzi EÚ a NATO, že toto je politická priorita. Iné ale si myslia, že mm, teda nie sú rozhodnuté a argumentujú, že užšie vzťahy by mohli ohroziť autonómiu oboch hráčov alebo vytvoriť nejakú hierarchiu medzi nimi. Chcel by som ubezpečiť tých, ktorí váhajú, že NATO rešpektuje Európsku úniu a jej autonómiu v rozhodovaní. Na to e, kladie tiež veľkú váhu na svoju vlastnú autonómiu. Široké strategické partnerstvo znamená, že obaja partnery spolupracujú na rovnakej e, báze a to je podmienka pre dobré vzťahy. E, za posledné dva roky členovia oboch našich organizácií predložili mnoho návrhov, aby sa spolupráca zlepšila, aby sme sa zblížili. Ja si myslím, že na tom musíme budovať, aby naša vzájomná spolupráca sa dostala ešte vyššie v troch kľúčových oblastiach. Predovšetkým Európska únia a NATO musia pravidelne diskutovať na všetkých úrovniach celého spektra spoločných bezpečnostných záujmov. Dnes sme v tej nešťastnej pozícii, že NATO a Európska únia nie sú oficiálne schopné diskutovať o dôležitých témach s výnimkou Bosny. Napriek tomu, že máme mnohé bezpečnostné otázky spoločné. Po druhé, Európska únia a NATO potrebujú užšie spolupracovať, pokiaľ ide o rozličné projekty, pretože postupne sa nachádzame na rovnakých bojskách, máme rovnaké ciele, či už ide o Kosovo, Afganistán alebo um, pobrežie v Somalsku a pobrežné vody v Uh, Takže naše prístupy sa musia doplňať. Aby sme to dosiahli, musí tu byť nový rozmer koordinácie. A po tretie, musia tu byť lepšia návratnosť našich investícií do, do obrany. Jeden príklad, musíme mať spoločný prístup v našej práci, pokiaľ ide o riešenie takých tzv. improvizovaných výbušnín, ako napríklad cestné bomby, ktoré majú na svedomí mnohé vojenské obete, ale aj obete na životoch civilistov v Afganistane. Mali by sme sa vyhnúť duplikácii a využívať tie skromné zdroje efektívnejšie. Aby sme prekonali politické ťažkosti, tak som navrhol e, taký dvojstranný prístup, keď som sa stretol s ministrami obrany e, Európskej únie na Palma de Mallorca vo februári. Všetky členské krajiny EÚ by sa mali zúčastňovať na spolupráci medzi EÚ a NATO. To je jedna strana veci a na druhej strane Európska únia by mala posilňovať svoje vzťahy so spojencami, ktoré nie sú, ktorí nie sú členmi EÚ v politických e, a vojenských otázkach a konkrétne sa hovorí o troch veciach. Poprvé, lepšia zaangažovanosť nečlenských krajín v spoločnej bezpečnostnej a obranej politike. Po druhé, Európska únia by mala dať Turecku tak taký štatút, vyšší bezpečnostný štatút. No a po tretie, Európska únia musí tiež uzavrieť dohodu medzi Tureckom a Európskou obranou agentúrou. Tieto návrhy som poslal e, európskym predstaviteľom vrátane predsedu Buzeka a viacerým e, hlavám štátov a pred dvomi týždňami e, Teším sa na spoluprácu s pani Ashton, e, pretože ešte sú tu politické problémy, ktoré znamenajú, že naša spolupráca je zablokovaná. Musíme dosiahnuť pokrok na najvyšších politických úrovniach, hlavne 21 členov, ktorí sú členmi teda oboch organizácií, musia zohrávať aktívnu úlohu a hľadať riešenia. A na záver Uvedomujem si úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dosiahnutie ďalšieho pokroku, preto sa teším na vašu podporu a na vašu reakciu na tieto moje rôzne návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán generálny tajomník. Váš vstup bol naozaj veľmi presný, úplný a držal sa aj Eh, časových eh, limitov, eh, takže umožňuje nám viesť potom diskusiu. Teraz by som už udelil slovo môjmu priateľovi a kolegovi Danžanovi, predsedovi podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Pán generálny tajomník, ďakujem za vaše posolstvo, ďakujem, že ste tu medzi nami. Viete, ak aký dôležitý je pre nás dialog z NATO a vaša pravidelná prítomnosť v parlamente by mala prispieť zlepšeniu našich vzájomných vzťahov. Mám dve otázky, veľmi stručne. Možno, že nie veľmi príjemné budú, ale prvá z nich sa týka budovania občianských civilných kapacít, teda tie občianské civilné kapacity pokladám trošku za protirečivé. Na jednej strane sú tu štrukturálne reformy v rozpočte e, zamestnancov, e, paralelne to musí na to vykonávať. Teda ako tejto výzve čeliť, rozšíriť spektrum kapacít na to, pokiaľ ide o tú civilnú stránku a zároveň znížiť e, značne rozpočet, e, vieme, aké rozpočtové výzvy pred vami stoja. A druhá vec, tá posledná dimenzia, ktorú ste spomenuli, Turecko. Všetci vieme, že politický dialog a bezpečnosť, ktorá je nevyhnutná medzi EÚ a NATO. Hovorili ste o všetkých tých problémoch, ktorým čelíme v Kosove, v Afganistane a jediný dialog, ktorý môžeme mať, e, sa týka Bosny. To samozrejme nestačí. A tie ústupky voči Turecku, ja proti tomu nie som, ale kladím si otázku, či len tie ústupky voči Turecku zlepšia dialog medzi EÚ a NATO. Podľa mňa musia tu byť aj určité požiadavky od našich tureckých partnerov a uh, ja konštatujem, že ich zahraničná politika protirečí čoraz častejšie záväzkom, e, ktoré sa týkajú takých elementárnych otázok e, solidarity samotnej. Takže samozrejme dialog s Tureckom, posilnený dialog, vrátanie posilnenej bezpečnosti, ale predsa len musíme mať aj určité požiadavky. Ďakujem. Presidente. Ďakujem predsedovi Danžánovi. Predtým, než začneme s diskusiou, chcel by som uvítať medzi nami skupinu študentov, 70 študentov, ktorí prednedávnom doštudovali Európsku e, školu pre bezpečnosť a obranu a sú prítomní tu e, v pléne, takže vítam vás medzi nami. Je veľa žiadostí o slovo, preto by som chcela obmedziť rečnícky čas na 3 minúty, aby sa všetci mohli vyjadriť a generálny tajomník mal čas zareagovať. Prvý, eh, ako prvý má slovo pán eh, Čurkasky eh, z bulharského parlamentu a jeho výboru pre obranu. Nech sa páči. Predsedateľ, gospodín generálny sekretár, Vážený pán predseda, pán generálny tajomník, ďakujem, že ste mi dali túto možnosť. Ehm, viesť s vami takýto eh, hĺbkový dialog dnes eh, popoludní. Doteraz sme mali možnosť eh, sa vyjadriť k situácii a zanvilovania EÚ, e aj teda úlohy EÚ v Afganistane. Je to jedna e, z tých e, zložitých e, úloh, ako sme si vypočuli z úst osobitného zástupcu EÚ v Afganistane. Mm, my sa sústredíme na posilňovanie občianských inštitúcií a financujeme ich tak, aby administratívny systém dobre mohol fungovať. Na druhej strane v rámci NATO je e, vlastne, e, na to sa koncentruje na školenie policajných a obranných zložiek, ktoré by mali prevziať riadenie situácie na, na, e, teda v teréne v Afganistane. Takže ja sa pýtam, ako vy vnímate možnosť koordinovať pozíciu EO a NATO a možno hľadať aj tretie, eh, tretie krajiny ako partnerov za účelom úspešného ukončenia konfliktu v Afganistane. Na, eh, na našom predchádzajúcom eh, vstupe, teda v predchádzajúcej časti sme diskutovali aj o Pakistane a za, mňa by zaujímala zaujímalo Rusko. Pred pár mesiaci, mesiacmi pán Medvedev organizoval stretnutie, na ktorom váš predchodca Lord Robertson um, sa vyjadril v tom zmysle, že je veľa dohôd, ktoré členské štáty NATO a Rusko podpísali a e, spomína sa tam podpora e, koridorov, a nie, ale nie je žiadna dohoda medzi Ruskom a e, NATO o jeho pripravenosti zúčastniť sa na tejto, e, myslím, dôležitej, rozhodujúcej fáze e, riešenia konfliktu v Afganistane. Ďakujem, pán Čurkasky. Slovo má pán Lizek, podpredseda podvýboru pre e, bezpečnosť a obranu. 3 minúty. generálne, Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, pán predseda. NATO je garantom našej bezpečnosti Platí to pre mnohé európske krajiny a mnohé krajiny vo svete. Mám otázku na pána generálneho tajomníka, pokiaľ ide o krajiny, ktoré e, sa nemôžu cítiť e, plne v bezpečí, pretože nie sú členmi NATO, hoci v minulosti sa vyjadrili, že by chceli vstúpiť do NATO, napríklad Gruzínsko a Ukrajina. Situácia v týchto dvoch krajinách je komplikovaná z mnohých dôvodov, ale ja mám otázku, ktorá je následovná. Ako ste prijali rozhodnutie ukrajinského prezidenta, ktorý možnosť eh, prijatia Ukrajiny do eh, NATO odkladá, keďže situácia nie je jednoduchá. Sú tu eh, politické síly, ktoré majú odlišný názor, napríklad hnutie Julie Timošenko, bývalej premiérky, ktorí by chceli pokračovať v rozhovoroch o prípadnom prijatí do NATO. A potom Gruzinsko veľmi komplikovaná situácia v politickej oblasti eh, v roku 2008, ale tam nie sú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o spoločnosť, aj politické síly, či už ide o koaličné eh, strany alebo opozičné strany. Prakticky všetky sa zhodujú, že Gruzinsko chce aktívne sa zúčastňovať na aktivitách e, na to, ako hodnotíte túto perspektívu, pokiaľ ide o Gruzinsko. Ďakujem, pán Lízek. Ešte sa hlasia ďalší kolegovia o slovo, preto mi je ľúto, že budem musieť ďalej obmedziť rečnícky čas od nasledujúceho rečníka, to na dve minúty. Je mi ľúto. Je to uh, náš host, ale predsa len musí byť prísny. Takže pán Zingaris, predseda eh, výboru pre zahraničné eh, záležitosti z Litovského parlamentu, dve minúty. Eh, Vážený pán generálny tajomník, sme veľmi radi, že konečne Včera ste poslali kľúčové dokumenty národným vládam a parlamentom a my sme pripravení spolu s vami prijať spoločnú stratégiu, ale nové členské krajiny v NATO aj v Európskej únie ešte stále pracujú na tej prítomnosti NATO v našom priestore. Takže chcel by som sa spýtať, Samozrejme, že sme radi, že ste spomenuli ten piatý odsek a povinnosti na to, ale ešte aj ešte sú tu iné kanály, iné plány, ako spolu existovať v tom našom priestore iba. Pred pár rokmi sme vstúpili do NATO a potrebujeme vašu takú robustnejšiu prítomnosť. Chceli by sme E, taký priamy rozvoj, smer vpred. Čiže aké opatrenia by sa mali prijať preto, aby vaša prítomnosť bola viditeľnejšia v našich krajinách, hlavne e, v pobalských krajinách, kde máme iba jednu jednotku, ako by sme mali teda posilniť túto jednotku Vyzerá to, že táto prítomnosť je iba dočasná. a My by sme si želali, aby bola trvalá. Ďakujem. Ďakujem, pán Zingaris. A teraz pani Kopa na dve minúty. Uh, Rasmussen... Ďakujem pekne. Pán Rasmussen, ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Danžan. Ide o tú myšlienku v rámci NATO, kde sa majú rozvíjať e, civilné kapacity na zvládanie kríz. Pre väčšinu z nás v Európskom parlamente toto by bola duplikácia úsilia, keďže vlastne Európska únia je dôležitým aktérom už teraz v tejto oblasti. To znamená, že do akej miery si myslíte, že je nevyhnutné otvárať diskusiu, ktorá by mohla viesť určitému partnerstvu medzi EÚ a NATO v oblasti civilnej spolupráce. V rámci toho by na to a EU mohli poskytovať určité kapacity, aj keď vlastne obidve organizácie pôsobia v, v tých istých oblastiach. Európsky parlament ale hovorí, že spolupráca medzi EÚ a NATO by nemala byť na úkor rozvoja kapacít EÚ, e potom sú to záväzky, ktoré sa týkajú neutrality niektorých štátov EÚ. Grazie, onorevole Coppa. Ďakujem pani Kopa. Slovo teraz bude mať pán Neofitu, predseda výboru pre zahraničné e, záležitosti z Cyperského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako bolo povedané, a povedal to vlastne aj pán generálny tajomník NATO, je dôležité zintenzívniť naše úsilie to znamená, že je dôležité posilniť spoluprácu medzi NATO a EÚ v zmysle toho, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. E, musíme si uvedomiť, že je tu určitý vzťah medzi EÚ a NATO, ktorý sa vyvíja. Je tu komisia, ktorú vytvorila pani Albright ktorá a táto komisia vypracovala správu. Oni konzultovali expertov a zobrali sa tému nového strategického rámca pre NATO. A ja som si tam všímal, že je tam myšlienka plnej komplementarity medzi EÚ a NATO. Pričom ale toto je možné iba vtedy, ak nečelnovia EÚ a NATO budú vlastne uplatňovať tú istú mieru transparentnosti pri spoločných aktivitách. Ja by som bol, e, si rád vypočul váš názor, pán generálny tajomník. Aký je váš názor na správu tejto komisie, pani Albright? Ďakujem, pán Jofitu. Teraz pani Džanaku na dve minúty, Europarlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečná vďaka aj vám, pán generálny tajomník, že ste prišli dnes medzi nás. Mám dve krátke otázky. Prvá sa týka tých hrozieb premiér. A aký je názor vašej organizácie na tieto hrozby? Potom druhá vec sa týka Afganistanu Vieme, že v Afganistane demokratické inštitúcie nefungujú e, zrovna veľmi dobre. Myslíte si, že NATO bude niekedy v stave opustiť Afganistan? A že ten systém, ktorý sa vytvoril v, Afganistane, bude fungovať e, správnym spôsobom? Ďakujem pani Džanáku, Teraz pán Arlaki, nadvem spravodajca pre e, Afganistan za výbor pre zahraničné e, záležitosti Európskeho parlamentu. Pán generálny tajomník, ďakujem. This, uh, som veľmi rád, že som vás už teraz druhýkrát počul v našom výbore a musím povedať, že skutočne e, obdivujem vaše nasadenie a tú vášeň, že nás chcete presvedčiť, že NATO je opodstatnené, má svoju úlohu. Niekedy sa vám podarí nás presvedčiť, niekedy nie. Napríklad, prvá otázka kybernetický terorizmus ako veľká hrozba, pre, ktorý pre ochranu na ochranu pre touto formou kriminality, kriminality potrebujeme NATO. Povedzte mi, či to je skutočne tak nebezpečné a či na to skutočne potrebujeme NATO, aby nás chránilo pred takýmito hrozbami. Druhá otázka. Vojenské velenie NATO v Afganistane prišla s novými pravidlami, to znamená, že ide tu o nový prístup toho, ako veliteľe majú vynaložiť prostriedky. Je tu memorandum generála Petreusa, ktorý hovorí, že prostriedky, prostriedky vo výške 14 miliárd postupne klesajú. Sú tu určité kriminálne združenia, ktoré podkopujú našu, naše aktivity v Afganistane. Ja a 19 kolegovia vám poslali ešte minulý rok určitú otázku a zatiaľ sme ostali na to odpoveď. Mne by zaujímalo, ako rýchlo vie reagovať na to. Tam išlo o problém, o ktorom ste údajne nevedeli, alebo o čo vlastne išlo, prečo to odpoveď nemáme. Ďakujem, pán Arlaki. Slovo má pán Mau, predseda výboru zahraničných záležitostí Belgického senátu. Ďakujem pekne. Pán generálny tajomník, ďakujem za váš príhovor. Tri pripomienky, tri otázky. Prvá z nich rozšírenie analýzy hrozby, alebo ten rozsah hrozby. Samozrejme, na to by pravdepodobne riešilo všetky politické problémy. Hovorili sme o energetike, o kybernetických útokoch, klimatické problémy, potravinová bezpečnosť a potom by tu bol paradox, že obraná a bezpečnostná organizácia by vlastne riešila všetky možné problémy politické a iné. Druhá pripomienka, hovorili ste o preventívnych opatreniach. S akou legitimitou, teda aké z medzinárodného hľadiska a aké preventívne opatrenia zo strany NATO? Kto vydal NATO? oprávnenie robiť takéto preventívne kroky? A tretia otázka, hovorili ste o exter alebo vonkajších vzťahoch medzi Európskou úniou a NATO. Európska únia veľmi voluntaristicky vytvára systém vonkajšieho zastúpenia. Ako, aká by bola úloha NATO Presne, a teda Európska únia práve teraz vytvára tento systém, tento, túto novú organizáciu, pokiaľ ide o vonkajšie zastúpenie, systém, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy aj v oblasti e, obrany. Ďakujem ale teda pán generálny tajomník za objasnenia, ktoré mi prípadne poskytnete na tieto otázky. Ďakujem, pán Malú. Pán Kelam na dve minúty, Európsky parlament. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán generálny tajomník, chcel by som sa vám poďakovať za jasný a zaujímavý príhovor o tom, čo potrebujeme. Niektorí kolegovia vlastne už spomenali kybernetické útoky. Ja by som sa chcel spýtať, v prípade takýchto útokov je udržateľné, aby na to malo tú zodpovednosť, tak ako je to vlastne v prípade vojenského útoku? Je teda možné vypracovať nejakú spoločnú stratégiu pre boj proti kybernetickej kriminalite? Lebo samozrejme, ak je nejaký e, útok, tak je nutné veľmi rýchlo reagovať. Druhá otázka. Európsky parlament zdôraznil dôležitosť E, spravodajských informácií medzi NATO a členmi EÚ. Mohli by ste nás informovať o tom, či sa dosiahol pokrok tejto oblasti, či toto môže fungovať. A potom ste spomínali komplementaritu a síce ide o, o vzájomné doplňovanie medzi, v rámci spolupráce s členmi EÚ. Bol to určitý návrh aby všetky štáty EÚ, či už sú členmi NATO alebo nie, by sa mali podielať na stretnutiach medzi EÚ a NATO. Mohlo by takto prefungovať? Ďakujem. Ďakujem. Pán Kelam, teraz a pani Leuzing na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán Rasmussen, a ja sa teším, že mám príležitosť položiť vám pár otázok. Chcela by som e, sa vyjadriť dvom aspektom, ktoré ste už načrtili. Už dlhšie sa snažím obsiahnuť obha, obsah e, určitých e, vyjadrení EÚ a NATO na tému kooperácie NATO s EÚ v záveroch rady zo 16. septembra Vysoká zástupkynia Katrin Aštenová dostala úlohu vytvoriť katalóg za účelom zintenzívnenia spolupráce medzi EÚ a NATO. V záveroch sa e, stanovuje, že by to malo byť v súlade s odporúčaniami, ktoré EÚ v NATO už vo februári 2010 odovzdala. Ehm, aké odporúčania sú to? Nepoznám ich. Sú verejne prístupné? A ak nie, tak prečo nie? Moja druhá otázka sa týka e, e, e, zbraní hromadného ničenia. Tuto ste už tiež načrtli, pokiaľ ide o stacionovanie nukleárnych zbraní USA. By minister zahraničných vecí Nemecka si želal stiahnutie, pričom USA trvá na tom, aby tam zostali v správe NATO 2020, ktorú ste iniciovali, sa spomína, že e, takéto rozhodnutie by malo e, e, súvisieť so vzájomným súhlasom oboch strán. Čo si myslíte? Nemala by každá krajina mať možnosť sama rozhodovať o tom, či na jej území sa budú uskladňovať jadrové zbranie alebo nie? Grazie onorevole Lösing. Onorevole Neitz per due minuti teraz uh, pani Nates na dve Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Som veľmi rada, že ste prišli medzi nás. Som veľmi rada, že sa vidíme tu v rámci tohoto medziparlamentného stretnutia. Vy ste nám prezentovali to, čo bude pravdepodobne nová stratégia NATO. A musím povedať, že na jednej strane samozrejme rozumiem, že trváte na tom, aby sa tam budovali civilné kapacity, ale zároveň EÚ a členské štáty majú problém vybudovať dostatočné kapacity, aby dokázali naplniť svoje vlastné záväzky. Čo sa týka civilnej oblasti, by som vás chcela varovať pred duplikáciou úsilia lebo potom to bude veľmi zložité zrealizovať. Po druhé, čo sa týka vzťahov s Ruskom, viacerí z predrečníkov, buď priamo alebo nepriamo, spomínali nášho niekedy pomerne zložitého suseda, síce Rusko. Je tu určitý vzťah medzi Ruskom a NATO. Toto je veľmi rozhodujúca vec. Aký je váš názor, ak sa to bude rozvíjať v budúcnosti? Ďakujem pani Nejc, teraz pán Tanok na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že vás opäť vidím, pán generálny tajomník medzi nami v parlamente. Podporujem určite lepšie vzťahy medzi EÚ, NATO, lepšiu koordináciu a takisto aj pod proti duplici, boj proti duplicite. Som podpredsedom delegácie e- Európskeho parlamentu v e, NATO. A ja by som sa chcel spýtať, ako vyriešime turecké veto, pokiaľ ide o lepšie e, vzťahy medzi EÚ, NATO, e, CSDP, súvisí to teraz s cyperskou otázkou a potom ako chceme podporovať mierové riešenie konfliktu na tomto ostrove a potom západný Balkán, rozšírenie EÚ, rozšírenie NATO v tejto oblasti. Napríklad Albánsko je už súčasťou NATO, a nedosiahlo ani len status vizovej liberalizácie pre vstup do EÚ. Srbsko, u Srbska je to práve naopak takže postupuje sa tu úplne odlišnými rýchlosťami e, v prípade odlišných krajín, odlišné postupy. A potom, pokiaľ ide o Afriku, je tu duplicita, pokiaľ ide o Atalanta a malú e, e, misiu NATO v tejto oblasti. CSDP misia je tam atraktívnejšia. Krajiny ako India, myslím, nemajú až taký záujem sa podielať na operácii, ktorej vlastne predseda e, USA. A napríklad Ukrajina e, hovorí, e, že členstvo je pre, ňo, pre ňu, pre ňu nie veľmi atraktívnou záležitosťou. Takže mohli by sa vyjadriť aj k týmto otázkam členstva v EÚ, členstva v NATO. Ďakujem pekne. Teraz pán Šult na dve minúty. Herr Generalsekretär, vielen Dank für Ihre... Pán generálny tajomník, ďakujem pekne za krátku prezentáciu novej stratégie NATO. Spomínali ste tie piliere, hovorili ste o strategickom partnerstve medzi EÚ a NATO. Myslím si, že niekedy už asi máme trošku aj chaos v rámci týchto pojmov, lebo EÚ má už veľa strategických partnerstiev s Bieloruskom, s Ukrajinou, s Ruskom rokujeme, potom sa spomína, strategi- spomína strategické partnerstvo s Tureckom. Mm, tu sa snaží, musíme skôr zamerať na kvalitu. Máme tu členské štáty, ktoré majú vlastne atlantických partnerov a keď teda ide o strategické partnerstvo, ako sa pozeráte na možnosť vytvoriť strategické partnerstvo s Ruskom? Aký je váš názor na návrh bývalého nemeckého ministra obrany Volkera Rueho, aby, ktorý by si vedel predstaviť, že by Rusko raz bol členom NATO. Je to koniec koncov názor, ktorý prezentoval aj think tank prezidenta Medvedeva a ďalší. Takže dalo by sa skutočne seriózne nad tým rozmýšľať. Pri vašej novej stratégii ste pripravení aj na takúto určitú opciu? A keby sa NATO rozšírilo smerom na východ, e, rátate s tým vo vašej novej koncepcii? Viem, že niektoré otázky už hovorili, e, spomínali kolegovia, aby som sa to chcel, na to chcel viac zamerať, čo si myslíte o návrhu Medvedeva, že by vznikla v Európe nová bezpečnostná architektúra a čo si myslíte o tej možnosti, že by Rusko vstúpilo do NATO? Ďakujem, pán Šulc. Teraz pán Hansbergis na dve minúty. Uh, ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pán, vážený pán generálny tajomník, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za to, že chcete spolupracovať s EÚ. Čo sa týka zapojenia Ruska, keď vlastne prezident Obama sa chopil úradu, spomínal aj takúto možnosť, spomínali sa možnosti zapojenia Ruska do viacerých eh, mierových aktivít. Čo sa týka vašich vlastných skúseností, aké máte skúsenosti s jednotlivými aktérmi, je, je, je, je nejaká šanca akta sum servanta, keď sa niečo prislúbi, malo by sa to splniť a neobchádzať. Je Rusko skutočný partner? To znamená, že je to spolahlivý partner? Dnes máme zložitú situáciu. NATO rokuje s jedným partnerom, možno ide o budúceho člena a potom niekoho zanedbáva. Môžeme to spomenúť ako príklad Kaukazus. Ďakujem, pán Lansbergis. Pani Gomeš na dve minúty. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, že ste prišli opätovne medzi nás. Chcela by som sa spýtať, či si myslíte, že revízia strategického konceptu NATO nejakým spôsobom zmenila doktrínu, ktorá sa týka um, nukleárnych zbraní a zbraní masového ničenia. Je to nová filozofia, ktorú má ktorú má Obamová administratíva. Spomínalo sa to v príhovore v Prahe. Chcela by som sa spýtať, a nadviažem tu na tie kybernetické útoky, článok 5 zmluvy o NATO obsahuje určitú možnosť reakcie na kybernetický útok. Chcela by som sa spýtať, či si myslíte, že v rámci tohoto nového prístupu a snahe predchádzať krízam a kde ide o spoluprácu s organizáciami, ktoré sa snažia predchádzať krízam. Myslíte si, že Vojenská aliancia mení svoju podstatu? Pán generálny tajomník, vedeli by ste nám povedať, aký je váš názor na selektívne zabíjanie, a využívanie pozorovacích lietadiel. Ako sa staviete k, e, k civilným stratám? Mm, lebo môže sa stať, že aj ostatní budú sa riadiť takýmto príkladom, ak to je akceptovateľné. Ďakujem, pani Gomeš. A na záver by sa vyjadril pán Weigl na dve minúty. Ďakujem, signor prezidente. Spoštovaný gospod generálny sekretár, eh, vaša... Ďakujem pekne. Vážený pán generálny tajomník, to, čo ste hovorili o nových hrozbách, tak to zbudilo veľkú pozornosť. Ja rovnako ako mnohí viacerí si myslím, že NATO musí ehm, dokázať identifikovať nové hrozby. Sú to hrozby, ktoré predovšetkým pochádzajú z chudobných oblastí, kde sú veľké kultúrne a sociálne rozdiely. Ja by som chcel pripomenúť, že vy ste prispeli k tomuto nedorozumeniu. Lebo vy ste mali špecifický názor na tie karikatúry, ktoré sa objavili v dánskych médiách. Ja si myslím, že na to malo rešpektovať kreativitu, ale mala by to pre všetkým obranná organizácia a preto by mala predchádzať nebezpečiam, a malo byť vnímané ako určitý globálny policajt. Je tu ďalšie riziko, ktoré ste dnes spomenuli. Je to myšlienka toho globálneho e, štítu pred raketami. Toto vlastne nebolo nikdy akceptované ako riešenie. Preto by sme mali byť skutočne obozretní v tejto oblasti. Musíme uprednostňovať politické rozhodnutia. A na záver by som sa chcel ešte spýtať. Viete si predstaviť, že by NATO zohrávalo konštruktívnu úlohu pri mierovom riešení alebo pri podpore mierového procesu na Blízkom východe, lebo toto je skutočne veľká hrozba. Ďakujem. Ďakujem, pán Weigl. Poznačil som si, že pán generálny tajomník si naozaj veľmi presne poznačuje vaše mená a ku každému menu si poznačil všetky vaše otázky. Uvidíme, či bude taký presný aj pri odpovediach. Vypočujeme si to. Ďakujem pekne za početné a veľmi relevantné otázky. Vopred sa ospravedlním, že Musím odpovedať stručne, ak máme skončiť toto stretnutie včas. Prvá otázka. Pán Tanžan. Môžem potvrdiť, že my momentálne chceme vytvoriť alebo uvažujeme o vytvorení malých civilných kapacít v rámci NATO. Nie kapacity aby sme sa zaangažovali v civilných činnostiach my. Ale mala by to byť kapacita, aby sme mohli konať a spolupracovať s organizáciami ako napríklad OSN, EU, Svetová banka, Azijská banka pre rozvoj a ostatných, ktoré by mohli prispieť k posilneniu civilnej rekonštrukcie a rozvoja to je dôležité. A toto je to, čo sme sa naučili z Afganistanu, ale aj z Kosova. Musíme zlepšiť našu schopnosť konať smerom k tým civilným inštitúciám. Čiže neprotirečí to štrukturálnym reformám na to, pokiaľ ide o zefektívnenie našich štruktúr, práve naopak. Naša priorita je, aby sme odbúrali ten tuk a zväčšili svaly. Musíme posilniť tú interakciu medzi vojenskými a civilnými operáciami, ale NATO nebude lídrom civilného rozvoja. My by sme len chceli lepšie spolupracovať s ostatnými organizáciami. Eh, pán Danžan sa tiež pýtal na Turecko. Toto mm, si nemyslím, že by bolo nejakým ústupkom voči jednej či druhej strane. Ja to považujem za rozumné, aby sme našli pragmatické riešenia toho, ako zlepšiť európsko, európske vzťahy s NATO. Pragmatické riešenie znamená, že sa uh, Nechceme nejak dotknúť citlivých otázok, otázok uznania Cypru ani e, rokovania o vstupoch Turecka do EÚ, ale medzi týmito dvomi vecami by sme podľa mňa mohli nájsť pragmatický spôsob, ako napredovať. A zrekapitulujem to, pretože to je odpoveď na niektoré ďalšie otázky. Je to balíček a súčasťou tohto balíka je to, že všetkých 27 členov EÚ by sa malo zúčastniť na spolupráci EÚ na to. Ale na oplátku Európska únia by sa mala snažiť uspokojiť tie želania členov NATO, ktorí nie sú členmi EÚ. Spomenul som bezpečnostné dohody medzi Európskou úniou a Tureckom Mm, dohovor medzi Tureckom a Európskou agentúrou pre obranu a takisto aj e, krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, by mali byť súčasťou rozhodovania, pokiaľ ide napríklad Bosnu alebo Hercegovinu. Turecko nie je súčasťou napríklad v príjmaní takýchto rozhodnutí. V NATO má projekt v Afganistane a 19 e, členských krajín je v rámci ISAF. Sú súčasťou našich stretnutí samozrejme. Potom NATO príjma konečné rozhodnutie a v konečnom dôsledku vždy EU by príjmalo rozhodnutie, ale to neznamená, že by sme museli vylúčiť nečlenské krajiny, ak by mohli prispieť do nášho rozhodnutia, rozhodovania. A ja dúfam, že sa nám naozaj podarí pokročiť týmto smerom. Pán Šukaský, robíme maximum, aby sme skoordinovali kroky EU a NATO v Afganistane, v Kábule. Máme špeciálnych zástupcov a veľmi si vážim, že EÚ teraz menovalo svojho špeciálneho zástupcu, ktorí úzko spolupracujú s civilnými zástupcami NATO, ako aj s špeciálnymi zástupcami OSN. Všetci spolupracujú s koalíciou ISAF. Takže podľa mňa toto je špičkový tím ktorý v Kábule máme. Na Lisabonskom samite budeme mať tiež také zhromaždenie, kde pozveme Európsku úniu, na, aby sa zúčastnila na samite ISAF. Ja som teda pozval e, predsedu Van Rompeja a Barosa, aby sa zúčastnili na stretnutí ISAF. Budeme diskutovať o Afganistane. Pán Šukarsky tiež e, hovoril o tom, aký je príspevok Ruska v našej misii v Afganistane. V decembri som navštívil Moskvu a Rusko poskytlo vtedy helikoptéry pre afgánsku armádu a momentálne zvažujeme za pracovanie alebo zaangažovanie Ruska. Oni prišli s určitým návrhom a Rusko už poskytlo transportné kapacity pre naše skupiny v Afganistane. Takisto spolupracujeme aj v oblasti boja proti narkotikám v, stred, v centrálnom Afganistane. Pán Lizek, stretol som sa s ukrajinským prezidentom Janukovičom minulý týždeň a plne rešpektujem rozhodnutia, ktoré prijala nová ukrajinská vláda, pokiaľ ide o jej vzťahy s NATO. Musím zdôrazniť, že východisková pozícia NATO je taká, že Bukurešský summit v roku 2008 rozhodol, že Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi NATO, ak si to budú želať a splnia nevyhnutné podmienky, ale oni sa musia rozhodnúť, či podajú prihlášku na členstvo. NATO je dobrovoľná organizácia a ja teda plne rešpektujem ukrajinské rozhodnutie, a oni, teda ukrajinská strana povedala, že si bude plniť svoje záväzky v rámci spolupráce, ktorá sa uskutočňuje v rámci špeciálneho výboru medzi NATO a Ukrajinou. Viditeľnejšia prítomnosť NATO vo všetkých členských krajinách Toto bude dôležitá súčasť našej novej stratégie. Chceme, aby prítomnosť NATO bola viditeľnejšia na celom území NATO, vrátanie pravidelných cvičení a tiež dnešní členovia NATO majú leteckú policiu e, umiestnenú v baltských e, republikách. Sú tam teda základne a to je veľmi viditeľná prítomnosť a ukážka solidarity v rámci našej aliancie. Pani Kopa hovorila o civilných kapacitách, e, to som už zodpovedal. Žiadne duplikácie, je to schopnosť zlepšovať naše vzťahy s občianskými organizáciami, ktoré budú lídrami aj naďalej, pokiaľ ide o ten civilný rozmer a rozvoj. Plne súhlasím so skupinou expertov, ktorí hovorili, že spolupráca medzi NATO a EÚ by mala byť založená na vzájomnej transparentnosti a to som už zdôraznil, spolupráca medzi nami sa bude týkať všetkých členov na oboch stranách. Pani Janaku, aké sú riziká, skutočné mm, riziká v dnešnom svete? Nemyslím si, že sú to konvenčné hrozby, ktoré sú najhoršie. Myslím, že čelíme novým hrozbám, ako napríklad terorizmus, raketové útoky. A mohol by som aj menovať krajiny. Irán, má k dispozícii rakety s dosahom, ktoré, ktorý by mohol stačiť na zasiahnutie Európy. To je teda skutočná hrozba. Čiže raketové útoky, terorizmus a kybernetické útoky. A toto nie je len teória, ako sme si to mysleli. Pred tromi rokmi bolo cieľom Estonsko. Toto sú teda nové hrozby a výzvy a my chceme zlepšiť našu schopnosť im čeliť. Pán Alači, Alaki pardon, sa ma pýtal mm, na, ten, na tie kybernetické útoky a kybernetickú bezpečnosť, tak na toto musí riešiť, pretože takéto útoky predstavujú skutočnú hrozbu pre našu vojenskú schopnosť, ale aj pre celú spoločnosť. A na to má k dispozícii plány, logistiku a štruktúru e, riadenia, ktorá efektívne čeli takýmto útokom, ale naše schopnosti musíme ďalej rozvíjať v nasledujúcich rokoch. Je to ale oblasť, kde by sme mohli e, využiť užšiu spoluprácu s Európskou úniou. Pani Janaku, sa pýtala, či na to niekedy odíde z Afganistanu. A ja odpovedám áno, určite. Otázka je kedy. Našim cieľom je ale, aby zodpovednosť bola daná do rúk Afgáncom postupným procesom, ktorý začne, ako dúfam, budúci rok. A my podporujeme ambície prezidenta Karzaja, aby tie organizované zložky, zložky v Afganistane boli pre, schopné prebrať vládu v roku 2014. Myslím, že niektoré vojenské jednotky zostanú na tomto území, aj keď e, oficiálne sa stiahneme, aby podporovali tento proces, ale našim cieľom je, aby Afganistan bol e, sebestačný ale tento proces je založený na udalostiach, nie na nejakých dátumoch, čiže moja odpoveď je áno, my z Afganistanu odídeme, keď to umožnia podmienky. Pán Mahu sa pýtal na preventívnych opatreniach a ich legitimite, či to je v súlade s medzinárodným právom. Môžem vás ubezpečiť, že na to vždy bude konať v plnom súlade s medzinárodným právom a princípami charty OSN. Naša misia v Afganistane je založená na mandáte OSN, naša misia v Kosove tiež. A toto je náš spôsob, ako fungujeme. Budúce krízy a ich eh, zvládnutie sa uskutoční tiež v súlade s princípami charty OSN. Cením si, že Európska únia buduje svoju vonkajšiu službu a dúfam, že tieto dobré vzťahy, ktoré sme už začali s pani Ashton, budú pokračovať a v podstate naše dobré vzťahy so všetkými inštitúciami EÚ, predseda Van Rompuy, e, Barroso, Buzek, vysoká zastupkyňa e, Ashton. Veľmi si cením tento dialog e, s parlamentom, čiže mali by sme byť činní na všetkých úrovniach. Pán Kellen. K tým kybernetickým útokom Pracujeme na kapacitách, aby sme vedeli reagovať v prípade potreby. Je to nová oblasť a musíme skutočne naše kapacity rozvíjať národne aj na úrovni NATO. V podstate NATO e, čeli každodenne takýmto útokom, čiže musíme zlepšiť našu spoločnú obranu. Pani Lozing, veľmi pádna otázka o záveroch Európskej rady. A určite ste si všimli aj to, že je tu zmienka na niektoré návrhy či odporúčania zo strany EÚ smerom k NATO. Neviem, či tieto návrhy boli zverejnené zo strany EÚ, ale v takom prípade by o tom malo EÚ rozhodnúť, e, ale môžem potvrdiť, že som dostal niektoré konkrétne návrhy, ale chcel by som upozorniť aj na to, že závery Európskej rady jasne hovoria, že by sme sa mali snažiť dostať nad rámec týchto návrhoch, návrhov. A to chcem zdôrazniť, pretože ja si vážim tie návrhy, ktoré sme dostali, ale nemyslím si, že poskytujú primeranú platformu pre prelom v našich vzťahoch, čiže musíme ich ísť nad rámec e, týchto návrhov a budem o tom hovoriť s vysokou predstaviteľou Ashton a aj s ostatnými zástupcami EÚ. Jadrové zbranie, bezpečnostná politika, vrátanie jadrovej politiky je e, otázkou národných rozhodnutí, ale v NATO sme sa zhodli, že rozhodnutie v jednej krajine môže ovplyvniť rozhodnutia v iných krajinách. A toto je dôvod, prečo sme sa zaviazali, že, sa budeme, že tu budú konzultácie pred tým, kým sa príjmu rozhodnutia a konkrétne kroky. Čiže je tu jasný duch spolupráce v NATO, ale musím povedať aj to, že takéto rozhodnutia v konečnom dôsledku sú vždy národné. Štáty sa teda môžu rozhodnúť, že ich budú príjmať len v spolupráci s inými, alebo aj v spolupráci s inými. Pán Najc a pán Šulc pýtali sa na Rusko a to, ako sa budú vyvíjať naše vzájomné vzťahy. To je veľmi dôležitá otázka. Predovšetkým pán Šulc sa pýtal, či si možno predstaviť Rusko ako budúceho člena NATO. Článok 10 zmluvy o NATO hovorí, že aliancia môže pozvať akúkoľvek európsku krajinu, ktorá môže prispieť k euroatlantickej bezpečnosti a ktorá splňa princípy zmluvy do svojich radov. To sa týka všetkých európskych krajín. Čiže nevylučujeme nikoho. Nemyslím si ale, že toto je realistická perspektíva. Rusko ako člen NATO aspoň teda nepodali prihlášku. A ruského e, veľvyslanca pri NATO som počul povedať, že nikdy ju nepodajú. Ale myslím si, že reálne by bolo predstaviť si to, čo ja nazývam rozvoj strategického partnerstva medzi NATO a Ruskom, pretože nielenže máme svoje spory s NATO a nezhodneme sa v oblasti Gruzinska a iných otázkach, ale sú tu tiež oblasti, kde máme spoločné bezpečnostné záujmy. Afganistan je eh, jedno z nich, ale aj boj proti terorizmu, boj proti narkotikám, piráctvu a tiež raketová obrana ako možná oblasť spolupráce. Myslím, že by sme mali rozvíjať praktickú spoluprácu v oblastiach, kde máme podobné bezpečnostné záujmy. A dovolte mi podotknúť, že raketová obrana, už som to povedal, tu čelíme skutočnej hrozbe a na to potrebujeme sa skutočne vedieť brániť. Ak budeme mať e, protiraketovú obranu v rámci NATO, tak má zmysel prizvať k tomu Rusko. Z vojenského hľadiska nám poskytnú uh, vybavenie, lepšie pokrytie, väčšiu efektívnosť a z politického hľadiska to bude výhodné, pretože sa jasne ukáže, že raketová obrana nie je namierená voči Rusku. Mohol by to vytvoriť e, skutočnú architektúru bezpečnosti, ktorá by pokrývala celú euroatlantickú oblasť od Vancouveru až po Eh, Vladivostok. Takže miesto zmluv a dokumentov by sme hovorili o bezpečnosti, ktorá je dôležitá pre ľudí. Tak toto ja vidím, pokiaľ ide o naše vzťahy a ich vývoj. Pán Tanok, vaša otázka sa týkala Balkánu. Áno, všetky balkánske krajiny by sa mali stať súčasťou euroatlantických štruktúr. Samozrejme, môžu postupovať rozličnou rýchlosťou, s tým súhlasím. Musíme samozrejme rešpektovať aj rozdielne ašpirácie, či už smerom k NATO alebo EÚ, ale my sme vlastne poskytli e, určitý štatút Čiernej hore, a budeme rovnako postupovať aj v prípade Bosny. Sme pripravení otvoriť rokovania o pristúpení sa Skopie, ak sa podarí teda úspešne vyriešiť ten problém s názvom štátu. Pevne verím, že sa budú ďalej rozvieť naše vzťahy aj so Srbskom. Takže môžem povedať, že ja som skutočne optimistom, čo sa týka budúceho vývoja na Balkáne. Pani Gomez sa pýtala na nukleárnu politiku v rámci nového strategického konceptu. Teraz rokujeme o novom strategickom koncepte. Myslím si, že to bude tak, že na jednej strane podporíme tú víziu svetu, sveta bez nukleárnych zbraní, zatiaľ čo na druhej strane zdôrazníme, že pokiaľ existujú jadrové zbranie, musíme tu mať dôveryhodné e, pravidlá. To znamená, že musí tu byť aj aliancia v tejto oblasti, čo sa týka jadrových zbraní. Čo sa týka tej kybernetickej kriminality, áno, možno, že článok číslo 5 môže byť uplatniteľný čo sa týka našej zmluvy, akýkoľvek spojenec môže požadovať napríklad konzultácie, ak sa krajina cíti byť ohrozovaná, to hovorí článok 4, a ak konzultácie budú viesť k tomu, že je nevyhnutné vykonať ďalšie kroky, tak môže potom nastať situácia, kde sa využije článok číslo 5 a teda kde sa zasiahne. Takže Potenciálne áno. A potom na záver pán Weigl. Odpovede nie. to nebude globálnym policajtom, rozhodne nie. Ale musíme si uvedomiť, že keď chceme efektívne chrániť našich ľudí, našich občanov v modernom svete, tak musíme zároveň sa zaoberať efektívnym spôsobom hrozbami. To sa týka aj terorizmu a prípadných teroristických útokov, kde ich musíme vlastne zničiť už pri svojich koreňoch. To sa týka Afganistanu. Takže nie je globálny policajt, ale musíme e, zabezpečiť efektívnu obranu územia. A na záver, Blízky východ. Ešte je príliš skoro diskutovať tejto fáze o budúcej úlohe medzinárodných zložiek na Blízkom východe, keď tam ešte nie je mierová dohoda. Ale dobre, dobre, nadviažem na tie vaše úvahy, buďme optimistami a vychádzajme z toho, že prípadne, že by to sa to mohlo, mohla dosielať mierová dohoda. V takom prípade si myslím, že bude nevyhnutné, aby tam bola prítomnosť medzinárodných síl, aby monitorovali túto mierovú dohodu. Vedeli by sme si podstaviť, že by na to mohlo zohrávať určitú úlohu? Zatiaľ neviem. Naša odpoveď mohla byť, že ak tam bude mierová dohoda, ak jednotlivé strany požiadajú o našu pomoc a ak OSN poskytnú mandát pre takúto misiu, tak potom spojenci na to určite budú ochotní sa nad tým zamýšľať. To je naše aktuálne stanovisko. Ale myslím si, že ten prvý krok bude, aby sa dosiahla mierová zmluva. A to je veľmi zložité. Samozrejme, pevne verím, sa to podarí. Pevne verím, že zapojené strany budú úspešné, lebo tento nešťastný konflikt vedie potom k napätiu v mnohých oblastiach tohoto sveta. To znamená, že by sme chceli prispieť e, k medzinárodnej a medzinárodnému mieru, ak sa podarí vyriešiť túto situáciu. Ďakujem. Predtým, než to uzavrieme a poďakujeme sa vás. Možno by som sa chcel spýtať kolegu Danžana, či sa chce e, vyjadriť. Ale ešte predtým by som e, sa chcel vyjadriť tomu, čo e, spovedala kolegyňa Leasing. Pred pár týždňami som mal možnosť stretnúť sa s prezidentom Gruzínska, ktorý bol na letmej návšteve v Bruseli a zdá sa mi, že aj vy ste spravodajkyňou e, na e, e, túto tému, takže možno by ste nám, pán generálny tajomník, mohli povedať niečo k scenáru vzťahov s Gruzínskom z vašej perspektívy. Um, yes indeed, um, I meant... Áno, ja som spomínal Ukrajinu a čo sa týka Gruzínska, chcel by som povedať, že vychádzame z toho istého princípu to rozhodnutie sa prijalo na samite v Bukurešti roku 2008. NATO vtedy na samite v roku 2008 rozhodlo, že Gruzínsko sa môže stať členom NATO. Samozrejme za predpokladu, že splnia tie nevyhnutné kritéria. No a v súvislosti s udalosťami v auguste 2008 sme vytvorili komisiu medzi NATO a Gruzínskom. Naša spolupráca s Gruzínskom prebieha a v rámci tejto komisie máme pravidelné stretnutia aj na politickej úrovni. Gruzínsko má jasné euroatlantické ašpirácie a my budeme pokračovať v poskytovaní pomoci Gruzínsku, budeme ich podporovať pri nevinutných reformách ich spoločnosti Mimochodom, v piatok tento týždeň navštívim Pilizi, uskutočnia sa politické rozhodnutia s politickými lídrami v Gruzínsku. Takže to je ďalší dôkaz nášho, nášho odhodlania, čo sa týka Gruzínska. Ja vychádzam z toho, že naše, naša spolupráca s Gruzínskom sa bude rozvíjať v rámci Eh, tej komisie medzi NATO a Gruzinskom. Ďakujem pánovi generálnemu tajomníkovi aj za túto odpoveď, ako za všetky ostatné, ktoré boli naozaj veľmi presné a jasné. Musím povedať, že tu naozaj bol značný počet otázok, tém v tom krátkom časovom rámci, ktorý sme mali k dispozícii. Takže e, v rámci neho ste naozaj sa vyjadrovali veľmi, veľmi jasne. Myslím si, že dnešné stretnutie bolo v každom prípade veľmi užitočné, pomohlo nám lepšie pochopiť naše zodpovednosti aj výzvy, ktoré sa otvárajú, e, tie zmeny, ktoré, ku ktorým došlo e, v zmysle Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o politiku EÚ aj na to ale myšlienky vlastne e, stelesňujú ľudia, takže e, myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že nie len vaša schopnosť, e, pán generálny tajomník, ale aj vaša komunikácia s vami je naozaj veľmi efektívna. Boli ste veľmi transparentní, presní. Práca tu samozrejme nekončí, veľa vecí, ktoré sme načrtli, len práve prebiehajú, sú uh, prebiehajú evolúciou, sú to komplexné záležitosti, takže budeme sa stretávať a dúfam teda, že tento náš dialog bude pokračovať. Dúfam, že sa uvidíme čo najskôr. Dovidenia. Chcel by som povedať, že kolegovia z národných parlamentov nás eh, teraz opúšťajú, takže ďakujem im za prítomnosť, za to, že sa zúčastnili týchto prác spolu s nami. Želám im šťastnú cestu domov napriek tým eh, problémom s lietadlami, o ktorých sme počuli. Takže dúfam, že to eh, nebude dlho trvať.